Dear colleagues, Vážení kolegovia, we can uh, start also because at 11 o'clock. Môžeme začať, pretože o 11. medzi nás príde pán komisár a začnem hneď schváľovaním programu. Pokiaľ nenamietate, môžeme návrh programu schváliť bez, bez ozmien. Ďalší bod oznámenia predsedajúceho 19. marca malo byť zasadnutie MV, ale to bude zrušené a 31. marca namiesto toho bude po obede zasadnutie. Všetci samozrejme dostanete aktualizovaný kalendár. Dnes máme tlmočenie do 22 jazykov a ako zvyčajne bude zasadnutie webstreamované. Ďalším bodom rokovania je schválenie zápisní zo schôdzi z 27. januára, pokiaľ nenamietate, tak je zápisnica schválená. Ďalším bodom je obmedzenie emisí určitých znečistujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Spravodajcom je náš kolega pán Andrej Kšip a ja mu hneď odovzdávam slovo. Nech sa páči, môžete nám predstaviť návrh správy. Ďakujem, pán predseda. Chcel som uviesť, že tento návrh nariadenia je v súlade s environmentálnym programom EÚ až do roku 2020 V programe je niekoľko sloganov, napríklad limity našej planéty a tak ďalej. Cieľom je skvalitnenie ovzdušia v Európe, Návrh vychádza zo skutočnosti, že v EÚ je zhruba 150 tisíc stredne veľkých spalovacích zariadení. Ide o zariadenia, kde je tepelný výkon od 1 až, 1 až 50 MW Tie zohrávajú svoju úlohu aj v, aj v, vo vykurovaní domácnosti, či dodávajú teplo v rámci peselných tovární. Návrh rieši problémy s SO2, oxidmi dusíka, tuhými časticami a tak ďalej. V EÚ v súčasnosti máme nariadenie, ktoré rieši malé spaľovacie zariadenia s výkonom menším ako 1 MW. To je smernica 2009 lomeno 125. Je to smernica o ekodizajne. Existuje aj legislatíva, ktorá pokrýva veľké spalovacie zariadenia. Tie sú upravené smernicou 2010 lomeno 75. To je smernica o priemyselných emisiách. Pokiaľ ide o znečistujúce látky, ktoré vypúšťajú stredne veľké spaľovacie zariadenia, tak tie nie sú na úrovni EÚ upravené. Komisia v zásade rieši medzeru v legislatíve uvedeným nariadením Návrh komisie 0442 z roku 2013 predkladá ustanovenia, cieľom ktorých je znižo, znižovanie e, škodlivých látok v ovzduší. Máme na mysli SO2, oxidy dusika a čas, tuhé častice. Cieľom je nastavenie istých ukazovateľov pre nové, ale aj pre už existujúce zariadenia. To všetko súvisí s registráciou stredne veľkých spadovacích zariadení. Registrácia by mala prebehnúť zo strany národných orgánov po transpozícii legislatívy. Všetko sa to má udiať v súlade s lepšou reguláciou. Moja správa sa chce, moja správa hovorí o tom, že by sme nemali zaťažovať podniky príliš veľkou byrokraciou, ale s tým, že musíme mať na zreteli aj cieľ, nastavené ciele legislatívy. Ja by som bol rád, keby to bolo priateľnejšie pre podniky, pretože nariadenie bude mať istý dosah aj na malé a stredné podniky. Medzi iným ovplyvní aj subjekty, ktoré sú v gestii obecných orgánov, povedzme. Ďalej sa to dotkne aj družstiev, ktoré spravujú bytové jednotky v niektorých krajinách, napríklad Máte činžiaky, ktoré spravuje družstvo obyvateľov a aj takéto subjekty môžu mať svoje vlastné stredne veľké spaľovacie zariadenia a tieto budú tiež v tieto budú tiež spadať pod nariadenie. Ja by som bol rád, keby bolo nariadenie realistickejšie, aby sa skutočne, aby sa skutočne prispelo ku kvalite, skvalitneniu ovzdušia. Zároveň sa chceme vyhnúť e, nepotrebnému bremenu pre tých, ktorí spravujú takéto zariadenia, ale aj pre spoločnosť, pretože ako hovorím, takéto bremeno bude mať priamy dosah aj na občanov, nielen na podniky. Pozerám sa teraz na svoju správu. Navrhujem zmenu článku 2, aby sa jasne definoval rozsah pôsobnosti tejto smernice. Chcem aby sme sa vyhli tomu, čo už je predmetom úpravy v existujúcej legislatíve. A mám na mysli priemyselné emisie, mm, respektíve súvisiacu smernicu. A sú tam aj ďalšie legislatívne akty a tak ďalej. Chcem sa preto vyhnúť nepotrebnému bremenu na pleciach prevádzkovateľov a Takisto by som si želala, aby uvedené opatrenia boli nákladovo úsporné. Pri príprave správy som si isté veci konzultovala. Viackrát mi bolo povedané, respektíve ma požiadali, spýtali sa ma, či náklady na znižovanie emisí sú odôvodnené. Čiže nákladová efekty, efektívnosť nákladov je nesmierne dôležitá. A ja som v tomto zmysle zapracoval zmeny do prílohy 1 a do prílohy 2. Navrhujem, aby sme rozlišovali medzi spaľovňami na základe ich e, tepelného výkonu. Ja som vytvoril tri, e, tri skupiny, jedn, od 1 až 5 MW, 5 až 15 a 15 až 50 MW. Čiže to sú tri kategórie, aby sme sa vyhli akýmkoľvek dezinterpretáciám ustanovení legislatívy. Navrhujem zo pár zmien článku 5 Dovolte mi teraz e, na dnes zo pár vecí, ktoré musia byť ešte prediskutované. Konzultácie totiž ešte neskončili. Vo svojej návrhu správy som do správy som dosiaľ nezapracoval všetky pozmeňovacie návrhy. Niektoré z nich ma, tak povedať, nápadli až po tom, čo skončila časová lehota na predkladanie návrhov. Dovolte mi preto na dnes zo pár vecí, o ktorých sa bude ešte určite diskutovať. Poprvé, ide o delegovanie práv na Európsku komisiu a konkrétne riešenia. Potom ide o otázku nahlasovania, podávania správ Ja to vnímam tak, že akákoľvek akákoľvek nová európska úprava, ktorá sa týka nielen životného prostredia, uvaľuje isté povinnosti podávať správy podnikom a takéto, takéto správy často v sebe zahrňajú rovnaké údaje, ktoré sú zasielané rozličným inštitúciám, ktoré majú svoje databázy ak existuje povinnosť nahlasovať údaje, potom bude existovať aj proces kontroly a monitorovania, ale ja si nemyslím, že toto je úplne najideálnejšie riešenie, či už pre komisiu alebo členský štát. Často Nahlasovanie administratívnych údajov je pre podniky bremenom samo o sebe, samým o sebe. A ja rozmýšľam, že či by nebolo možné v rámci tejto smernice zorganizovať nahlasovanie tak, aby to bolo napojené na nahlasovanie, na podávanie správ, povinnosť, teda povinnosť, ktorá vyplýva z iných smerníc. Experti mi však povedali, že v tejto fáze to nie je možné, otázka, táto otázka by podľa mňa mala zostať otvorená. Môžeme riešiť potom smernicu o priemyselných emisiách a môžeme sa na to pozrieť spoločne a či by bolo vôbec, či, či by bolo možné vytvoriť jednotný systém, aby sa údaje nahlasovali jednému orgánu a aby sme tak uľahčili prácu podnikom. Je tam ešte jedna ďalšia vec, na ktorú som narazil pri príprave správy a síce ide o vzťah medzi e, znižovaním emisí istých častíc a efektívnosťou efektívnosťou týchto zariadení, ktoré generujú energiu. Nemáme v dispozícii štúdie, nevieme, že či zvýšené, zvýšené emisie nejakým spôsobom ovplyvňujú um, efektívnosť generovania energie a nevieme preto, že či zníženie emisí znížia celkový počet emisí, um, ktoré sú vypušťané do ovzdušia. Ďalšia otázka, ktorá sa vynorila počas prípravy, je otázka zdrojov. Návrh komisie hovorí o istých zdrojoch, ktoré pracujú asi 500 hodín ročne to sú tie zdroje, ktoré sú využívané počas špičky. Ja si myslím, že by sme mali postupovať líniou, ktorú si zvolila rada a zvýšiť tento číselný údaj na tisíc hodín ročne počas priemernej dĺžky 5 rokov. toto je trošku mm, zapeklitá otázka, pretože to ovplyvňuje krajina severa Európy, kde sú zimy tuhejšie a 500 hodín ako prevádzkové obdobie pre stredne veľké spalovacie zariadenia nuž pre severské krajiny to nie je postačujúce vzhľadom na potreby, ktoré majú. Myslím, že sa nám podarilo nájsť pozitívne riešenie pre tie spaľovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch či energetických ostrovoch, napríklad v južných krajinách EÚ, ale aj na ale aj niektoré na ale aj pre niektoré, ktoré sú na severe Európy. Počas práce predo mnou stala ťažká voľba. A to z toho dôvodu, že som pocitoval konflikt medzi efektívnosťou generovania a podporou e, udržateľných zdrojov energie a úrovňami, ktoré boli nastavené pre jednotlivé častice to sa samozrejme týka krajín na severe, kde sa ako palivo využíva aj drevo. Ak prispôsobíme zariadenia novým ustanoveniam, tak to bude stáť viac než investície, ktoré už boli vložené do vybudovania zariadení, ktoré fungujú už v tejto chvíli. normy, ktoré sa týkajú biomasy, bojlery, to je tiež otázka, ktorá by mala byť predmetom našej diskusie. Pán predseda, vážení poslanci, ja dúfam, že spoločne budeme konštruktívne pracovať na tejto téme pozitívne. Myslím, že kontakty so stieňovými spravodajcami boli veľmi pozitívne. Ja som otvorený všetkým argumentom, ktoré nadnesli tieňoví spravodajcovia, či ktoré si želáte nadnes vy. Pokúsim sa zareagovať na vaše stanoviská čo najlepšom záujme našej správy a záverečnom hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začneme hneď s tieňovým spravodajcom. Poprosím, držte sa rečníckého času, pretože len do 11. máme čas na našu diskusiu, potom medzi nás príde pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Dnes diskutujeme o veľmi relevantnej téme, ktorá rieši medzeru, ktorá v legislatíve bola. Nebudem hovoriť o jednotlivých údajoch, ktoré sa týkajú znečistenia ovzdušia. Všetci vieme, že o, m, mm, znečisťovanie je príčinou predčasných úmrtí. Vieme, že úmrtia v, v dôsledku znečistenia ovzdušia sú, sú jej 10 krát viac než eh, úmrtí v dôsledku dopravných nehôd. Všetci ovládame tieto údaje. Nemôžeme preto si myslím, že otázku netreba podceňovať. Samozrejme, nechceme znemožniť život ani našim podnikom. Vieme, že znečistenie ovzdušia nezávisí len od podnikov, že aj doprava má na tom svoj podiel. Preto treba riešiť všetky otázky s tým spojené. Zvolili sme si rozumný prístup, ale nechcem, aby sa, nechcem, aby sa uh, nariadenie oslabovalo nejakým spôsobom. Ja si myslím, že niektoré z orientačných ustanovení trošku oslabujú a treba myslím si, že by sme sa mali pozrieť na stanovisko rady a pokiaľ ide o rozsah, pokiaľ ide o veľkosť zariadení. Mm. Nezabúdajme, že okrem veľkosti zariadení aj v prípade jedna aj tých, ktoré majú výkon 1 až 5 MW, aj tieto sú priamo či nepriamo zodpovedné za 35 škodlivých emisí. Pokiaľ ide o registráciu, Niektoré členské štáty už systém majú a je v gestii príslušných orgánov u nich doma. Tento systém je v niektorých prípadoch veľmi prísny. Možno, že by bolo dobré nechať na členské štáty, aby si oni sami definovali systémy registrácií a autorizácií, pretože už u nich funguje. Pokiaľ ide o duplicitu legislatívy, Myslím si, že by sme mohli súhlasiť s výborom ITRE, kde sa hovorí, že žiadna z týchto, zariadení by nemalo spadať pod duplicitnú legislatívu. možno, že nezabúdajme, že pôjde aj o nové zariadenia, ale ešte by sme nemali zabúdať, že aj zoznam, z výnim, zoznam výnimiek by mal byť predmetou ďalšej diskusie. Hovorí sa aj o časovej lehote 2025, pokiaľ ide a od 2025-2030, pokiaľ jednotlivé kategórie. Čiže podľa mňa si myslím, že by sme sa mali nad tým ešte zamyslieť a komisia navrhuje 13 mesiacov. Čiže ja si myslím, že by sme sa mali, mal, nemali odchylovať od návrhu komisie. Sú tu isté rozličné stanoviska. Podľa komisie by sa to Mm, by sa to malo začať uplatňovať v roku 2025, pokiaľ ide o zariadenia e, od 1 až 5 MW a potom tam nachádzame aj veľmi dlhý zoznam všelijakých výnimiek. Správodajca v zásade podobnou líniou navrhuje isté zmeny, aj pokiaľ ide o jednotlivé kategórie. Podľa mňa nedokážeme definovať limity, ktoré nie sú v zmysle smernic 2010-75, kde boli definované limity pre zariadenia pod 50 MW. Mali by sme znížiť počet výnimiek a mali by sme mať na zreteli, aby ten maximálny limit nebol málo ambiciózny. Ja chápem námietky, ktoré boli povedané ohľadne toho, že znečisťovanie nezávisí len od podnikov, ale podľa mňa je chybou, aby sme vypušťali prílohu číslo 3. My si myslíme, že situácia je tak závažná, že táto príloha by určite nemala vypadnúť z textu. Určite tu existujú aj ďalšie otázky, ale dovolte mi um, počaknúť aspoň niektoré. Ja viem, že sú tu otázky, ktoré sa budú ďalej riešiť Hovorili ste o, o izolovaných regiónoch, otázke biomasy, zariadeniach, ktoré, um, ktoré pracujú len po istý počet hodín a tak ďalej. Toto sú veci, na ktorých treba ďalej pracovať a predkladať ďalšie návrhy. Návrh komisie by mal byť posilnený pokiaľ ide o zariadenia, ktoré kumulujú viacej emisí a tak ďalej. Čiže treba ešte predkladať ďal, ďalšie návrhy, pokiaľ ide o monitorovanie. Malo by to byť lepšie zadefinované podľa nás. Ďakujem veľmi pekne. Pani Višnevská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, cené dámy, cení páni. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať pánovi Gřibovi za tento návrh. V decembri sme tu mali prvú diskusiu k tejto smernici a ja som tu vtedy poukázala na dôležitý problém, keď ide o pomer nákladov pre prevádzkovateľov a poukázala som aj na tie náklady pre občanov, pokiaľ ide predovšetkým o prospech pre životné prostredie. A chcela by som tu e, povedať tri veci. V prvom rade si treba uvedomiť, že tu máme prísnejšie predpisy, ktoré sa týkajú tých oblastí, ktoré už teraz majú nejaké ťažkosti, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, o hraničné hodnoty. Teším sa, že pán spravodajca tento problém takého nepomeru toho návrhu komisie v tejto oblasti, e, že sa tomu venuje. Takisto považujem za dôležité, že tu máme tri kategórie od 1 po 5 MW, od 5 až 15 MW, od 15 až 50 MW, teda že takúto kategorizáciu zavádzame. Tieto zariadenia by mali byť takto kategorizované, pokiaľ ide o tie normy, ktoré potom na ne budú sa vzťahovať. Tie najmenšie zariadenia by mali mali byť mimoriadne v jadre pozornosti, pretože majú takisto vplyv na znečisťovanie ovzdušia. A takisto aj pokiaľ ide o ďalšie hodnoty, ktoré súvisia s redukovaním počtu emisí. Chcela by som spravodajcu podporiť aj v tom zmysle, keď hovoríme o vyhýbaniu sa nejakému zdvojenému, zdvojeným predpisom. A keď hovoríme o tých prísnejších predpisoch pre niektoré oblasti, ktoré možno už teraz majú problémy, pokiaľ ide dodržiavanie takýchto hraničných hodnôt, takže by sme možno mohli zájsť ďalej, ako to navrhuje pán e, spravodajca. Tieto normy by nemali byť záväzné ani pre e, členské štáty. Členské štáty by jednoducho sa mali samé môcť rozhodnúť v tejto oblasti. A chcela by som povedať, že členské štáty samozrejme môžu zaviesť nejaké prísne pravidlá, to znamená, ak by sme ponechali túto prílohu, ktorá vlastne hovorí o týchto údajoch, tak si myslím, že by to bolo trochu také ehm, sporné. Takže ja by som to jednoducho vypustila. Pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, tá je pre nás dôležitá pre všetkých, ale tie opatrenia, ktoré tu máme na to, aby sme zlepšovali životné prostredia, musia byť vyvážené. Predovšetkým v tom zmysle, že vlastne v tomto prípade tu ide o situáciu, ktorá súvisí aj s nákladmi a tieto náklady musia potom znášať práve spotrebitelia. Také stredne veľké spalovacie zariadenia sú častokrát kotolne, ktoré produkujú vlastne teplo. A polovica občanov v Nemecku v Polsku vlastne takým využíva kontolne takýmto spôsobom, ale v iných častiach Európy to zasa E, sa to používa inak. E, pokiaľ ide o kotolne, tak možno tento aspekt nie je až taký dôležitý pre ostatné štáty, ale čo je dôležité? Dôležité je, aby jednoducho e, aj do tohoto sektora išli nové investície, pretože tieto, sú, tieto systémy sú už zastarané. Avšak musíme si uvedomiť, že tento sektor musí e, byť renovovaný a práve preto potrebujeme do ňoho investovať a možno nájsť nejaké alternatívne systémy, ktoré by možno využívali aj nové obnoviteľné zdroje energie. Takže pokiaľ ide o smernicu, ktorá sa týka tých stredne veľkých spalovacích zariadení, musí, táto smernica musí zohľadiť aj takú situáciu a preto si myslím, že tieto predpisy jednoducho musia byť realistické aby sme tento realizmus ponechali, tak vlastne predložím pozmeňujúce návrh, pretože bez takéto reálneho prístupu vlastne táto smernica nevylepší ani naše snahy, pokiaľ ide o zlepšenie životného prostredia, nebudeme ju môcť eh, podporiť. A teraz ten slovo pán Vítema. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca, za vašu výbornú správu, za vašu správu budem veľmi stručný. Návrh komisie nie je až taký zlý, ako vlastne to vníma pán spravodajca, hoci sú tu určité praktické problémy, ktoré vlastne rieši teraz rada, predovšetkým pokiaľ ide o výnimky, napríklad pokiaľ ide o spalovacie zariadenia, ktoré sú na mori, a takisto pokiaľ ide o zdvojité, dvojité predpisy, ktoré sa týkajú spalovacích zariadení, ak chcú, tu, chcú sa tu dosiahnuť výnimka pre tie stredne veľké spalovacie zariadenia, ale podľa mňa to ide príliš ďaleko a ja si myslím, že by sa to malo týkať iba tých e, zariadení, ktoré idú nad rámec tých e, limitov, ktoré tu máme, ale e, inak, ak by to bolo pod tú hranicu, tak by to malo byť do toho začlenené. Ale treba povedať, že takéto zariadenia máme iba dve e, takéto zariadenia. Myslím si, že je dobré tu vidieť, ako pán spravodajca zapracoval veľa návrhov aj z rady, ktoré vlastne z tohto nariadenia alebo z tohto predpisu robia taký predpis, ktorý bude lepšie implementovateľný. Avšak neviem pochopiť, prečo vlastne pán spravodajca robí toľko veľa podstatných zmien, pokiaľ ide o prílohy, bez toho, že by uviedol nejaké konkrétne dôvody. Európska komisia dlhý, dlhý čas pracovala na dopadových štúdiách s týmito číslami, ktoré sú tam použité a spravodajca ich teraz pozmenuje, navyšuje bez toho, že by uviedol nejaké konkrétne údaje, dôvody. Ak sú tu nejaké problémy v členských štátoch, tak je to dôležité, aby sme o tom hovorili v tu parlamente, ale nejako všeobecne tu pozmeňovať eh, prílohy paušálne, tak to je jednoducho príliš uh, veľa alebo zachádza to nad rámec toho, čo očakávame. Niektoré členské štáty, ako napríklad Holandsko, tam sú tie hodnoty emisí pod tým, čo navrhuje MCPI. E. A pokiaľ ide o zase niektoré iné hodnoty z tabuliek, tak tie nerobia problémy pre iné členské štáty. Napríklad 80 týchto hraničných hodnot. Napríklad v Holandsku od roku 88 máme národné regulácie, ktoré sú v platnosti, ktoré vlastne ktoré vlastne už teraz splňajú hodnoty a to sa týka tých kotolní. A sú tu určité výnimky, ktoré napríklad tu boli spomenuté zo strany ostatných predrečníkov, preto by som sa chcel spýtať komisie, pokiaľ ide o, o pokiaľ ide o nové zariadenia, pokiaľ ide o tie kWh, tak ako to vlastne spomenul aj pán spravodajca, kde by tu vlastne bola výnimka na úrovni tisíc e, hodín pracovných pre tieto zariadenia, ale ja si myslím, že by bolo treba zdôrazniť a možno vypočuť si aj názor komisie v tomto kontexte. Možno by sme mohli ostať pri tých 500 kWh, tak ako sa to týka vlastne tých severských krajín. A takisto sa tu hovorilo o tom celkovom zámere. Máme tu novú kategorizáciu od tých 15 do 50 e, kW. Neviem, prečo by sme to mali robiť, pretože dopadová štúdia komisie celkom jasne hovorí, že náklady sú veľmi vysoké predovšetkým pokiaľ ide o to rozmedzie 1 až 5 e, kW a potom smerom nahor sa vlastne náklady znižujú nad 5 kW nad 5 kW, takže neviem, prečo by sa to malo pozmeniť. Vo všeobecnosti si myslím, že návrh komisie je dobrým riešením na to, aby sme našli vyvážené riešenie a takisto na to, aby sme zabezpečili správne základy pre ďalší postup, takže možno parlament by sa mal toto cestou uberať. Na to, aby som vám načetol, že čo je vlastne možné v niektorých členských štátoch, tak by som možno vás chcel pozvať a privítať náš výbor v Holandsku, aby ste navštívili veľmi známu holandskú, holandský pivovar, kde vlastne tie spalovacie zariadenia už boli prepracované, rekonštruované a tieto teraz vlastne emitujú menej než 70 mg eh, emisí na meter kubický, takže to je skutočne veľký úspech, aby som vás chcel pozvať, aby ste sa prišli pozrieť k nám do Holandska na to, ako to u nás funguje. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Rodríguez Rubio. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa zamerať na otázku zdravia občanov. Myslím si, že to je prioritou nášho výboru. Ako to už bolo povedané, kvalita ovzdušia, ehm, spôsobí v EÚ veľa predčasných úmrtí. Napríklad v Andalúzii 90 obyvateľov dýcha vzduch, kde sú, ktorý nezodpovedá hodnotám, ktoré nastavila VHO. Samozrejme sú príjmané opatrenia, ale v v mnohých prípadoch neexistuje príslušná legislatíva na riešenie týchto problémov. Samozrejme, ani občania nie sú primeraným spôsobom informovaní. My ako európske inštitúcie musíme musíme sledovať túto situáciu a musíme zabezpečiť, aby členské štáty plnili záväzky v tomto smere. Pán spravodajca sa snaží o rovnováhu medzi zdravím človeka, environmentálnym nastavením a tak ďalej. A pozmeňovacie návrhy, ktoré sú predkladané, mm, sa sa nám zdajú trošku menej ambiciozne a podľa podľa nás zvýhodňujú viac jednotlivých prevádzkovateľov, podnikov a podniky. My si myslíme, že my ako členovia parlamentu by sme mali chrániť záujmy väčšiny občanov a podľa nás by sme nemali strácať zo zretela tieto otázky. Nezabúdajme na prevenciu znečistenia pri zdroji. Nezabúdajme na to, že ten, ktorý znečistí, mal byť zodpovedný a tak ďalej. Podľa nás ustanovenia, ktoré navrhuje komisia, slabé, sú tu ďalej štáty, ktoré takéto niečo už majú vo svojej legislatíve, ako už povedal holandský kolega. Musíme aplikovať už existujúcu technológiu, ktorou by sa znižilo 75 emisí na druhej strane smernica navrhuje modernizáciu znečistujúcich zariadení do roku 2025, čiže to je, to je ďalších 10 rokov oneskorenia. Pokiaľ ide o hraničné hodnoty, ktoré navrhuje smernica, nuž mm, podľa nás tie časové lehoty sú pomerne neskore. Nemyslím si, že môžeme čakať tak dlho. Keď sa pozrieme na ceny za tonu, um, neexistuje žiadny stimul pre podniky, aby prešli k čistým druhom energií. Navrhujeme zmenu v úvodnom ustanovení číslo 3, aby bolo napojené na úvodné ustanovenie číslo 10. Myslím si, že by sme mali vyslať signál e, príslušným orgánom a musím povedať, že naše orgány sledujú, e, sledujú našu prácu a ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. And now, Madame... Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Rivázi. Poprosím vás skutočne o stručnosť, pretože o 11. tu príde pán komisár. Oui, je vais, je vais essayer d'être Merci, monsieur. Áno, budem veľmi stručná. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne aj spravodajcovi. Takže my, zelení, my podporujeme túto smernicu, tak ako ju navrhla komisia a chceli by sme dokonca ísť ešte ďalej pokiaľ ide o čistotu ovzdušia, pretože ako to tu už odznelo, ide tu predovšetkým o tie stredne veľké spalovacie zariadenia, ale vlastne tu ide aj o verejné zdravie, keď sa pozrieme na význam zdravia. Máme tu 400 tisíc mŕtvych v Európe, ktoré sú obete. E, to je dokonca ešte vážnejšia situácia, keď to porovnáme napríklad s obeťami fajčenia alebo cestných nehôd. Ale pán spravodajca, ak správne vnímam váš e, úmysel, tak to vlastne vyzerá tak, že vlastne ide tu o ide tu o celkové také paušálne riešenie a ponúkate tu výnimky pre viaceré zariadenia, či už ide o konkrétne jednotlivé chemické produkty, ktoré sa tu takisto do toho e, za, členili. Alebo napríklad pokiaľ ide o regeneráciu e, niektorých spalovní, dokonca aj krematórií. A chceme tu vlastne oddeliť e, jablka od hrušiek, alebo akým spôsobom chceme k tomu prispieť. Ako sa na to pozeráme regionálne? Pokiaľ ide o ostrovy, tam nie sú žiadne životné problémy, zdravotné problémy, pokiaľ ide znečistenie ozdušia, takže tomu ja nerozumiem. Ale toto je vlastne stanovisko rady. Krajiny chcú každom prípade chrániť svoje vlastné regióny. Tak ja som francúzska, ja viem, čo to znamená, ale práve v tejto oblasti potrebujeme zlepšenie týchto zariadení. Tu sa musia tieto normy dodržiavať. Ja som proti takýmto výnimkám, ktoré tu vy predkladáte. Ak skutočne chcete dosiahnuť niečo nové, ak skutočne chcete oživiť hospodárstvo, aby sa produkovali také zariadenia, ktoré budú znečisťovať menej, tak sa to musí urobiť všade ak sa všade budú robiť nejaké výnimky, tak to jednoducho bude celé iba o výnimkách, pretože rád to jednoducho nebude, rada to nebude vedieť podporiť. A pokiaľ ide hraničné hodnoty, ja som si to už pozrela, vy ste pozmenili hraničné hodnoty, pokiaľ ide napríklad o, o oxid siričity alebo napríklad oxid dusný. Ja som proti takýmto, ja som proti takýmto hraničným hodnotám. Na jednej strane sa tie hodnoty posúvajú navrh, smer nahor, smerom nahor, takže sú menej prísne a potom tu zasa máte tú kategorizáciu 1, 5, 5, 15 a 5, 15 až 50. A čo chcete vlastne v tej strednej časti z toho ešte vyňať? Ak chcete niečo znížiť, tak potom na tej úrovni 5 až 50. To sú vlastne už veľké zariadenia. A ten návrh, ktorý tu máme, ktorý vlastne e, ten sa týka predovšetkým, pokiaľ ide o účinnosť, pokiaľ ide produkciu tepla. Takisto sú tu zariadenia, kde sa produkuje prúd, elektrina, kde sa produkuje e, teplo, ale treba povedať, že na to, aby sa prúd takýmto spôsobom e, využíval, tak sa musí spáliť veľké množstvo dreva, takže musíme jednoducho donútiť tie zariadenia na tej úrovni 5 až 50, 5 až 50 aby jednoducho mieru účinnosti zvážili, keď sa teda bude spalovať drevo, tak treba zobrať do úvahy aj to teplo, ktoré pri tom vzniká a toto nejakým spôsobom využívať. A treba rozmýšľať nad rámec tých hraničných hodnot, ktoré sa tu spomenuli, pretože iným spôsobom jednoducho si zničíme všetky lesy a nebudeme mať ani využívané to teplo, ktoré sa pri spalovaní produkuje. To je jednoducho idiotské. Takže Zelení chcú, aby sme sa posunuli trochu ďalej, aby sme tu mali menej takýchto výnimiek, pretože iným spôsobom sa neposneme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. A posledným rečníkom je pán Pedišíny. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za tie práce, ktoré v, tejto, v tomto návrhu sú odzrkadlené a takisto tu treba povedať, že tu máme ešte pred sebou aj Junckerov plán, ktorý sa týka aj s balíčkom čistej ovzdušia. Takže musíme to jednoducho dať do súvisu s tým, čo povedali kolegovia zo do zelených. A pokiaľ ide o výnimky, myslíme si, že smerni, návrh smernice sa jednoducho netýka iba smernice o ekodizajne, ale, ale aj o smernici IED. Ide to predovšetkým o to, že sa majú podporovať také technológie, ktoré budú šetrné pre životné prostredie. Toto je tá cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. A využiť by sme mali všetkým tie najlepšie technológie, aby sme jednoducho splňali tie štandardy, tak ako to bolo, ako sme si to stanovili, aby ten celkový výsledok bol potom uspokojujúci. A celé sa to musí aj nejakým spôsobom vlastne samo vyfinancovať na to, aby sme mali taký komplexný program. A pokiaľ ide o kontrolu, tu si musíme uvedomiť, že potrebujeme trojdimenzionálne merače, kde vlastne tieto údaje potom v pravom čase, v reálnom čase sa môžu sprostredkovať k dispozícii. A pokiaľ ide o článok 24 o emisiách, tam sa uvádzajú konkrétne detaily k tejto, tejto problematike. Takže takýmto spôsobom vlastne tie dlhodobé ciele, ktoré sme si stanovili, by sa dali dosiahnuť, to znamená dosiahnuť čisté ovzdušie všade a predovšetkým, pokiaľ ide o malé a stredne veľké spalovne, tu musíme nájsť určité riešenie pre tie problémy, ktoré ešte máme. Musíme jednoducho myslieť na naše ďalšie generácie. Ďakujem. A teraz v stručnosti dám slovo pánovi Danskovi. Ďakujem pekne za slovo. Áno, toto je vlastne polovica celého balíčka. Druhá vec sa týka e, národných e, stropov pre emisie a myslím si, že je dôležité mať určitý prehľad o tom, čo vlastne kon, ako konáme v tejto oblasti. Chcel by som povedať, že som trošku nespokojný a pripájam sa k tomu, o čom hovoril pán Paluči, pokiaľ ide tú ambicioznosť a ako sa to má zhodniť právem. Samozrejme, že vieme, pokiaľ tento rozsah program, problému, tak eh, je veľmi zložité začať rokovania s radou, pričom rada má vlastnú pozíciu, ktorá je vlastne takou slabšou eh, verziou eh, vlastne samotnej pozície rady. Takže ide o to, ako si vlastne na úrovni parlamentu stanovíme ambície. No a vychádzajú z toho, ako vlastne sa hovorilo o takých témach, ako je oblasť výnimiek, a tak ďalej, tak vidie, vidíme, že sa to podstatne zoslabilo, to, čo mala byť ambiciozná správa. Myslím si, že táto technológia existuje, vieme, čo sa môže vykonať a preto nevidím, že ten dôvod, prečo by sme nejakým spôsobom tu mali mať nejaké výnimky. Takže ja pracujem na stanovisku pre SAD, pokiaľ ide o národné emisné stropy, takže musíme si povedať, čo tu vlastne chceme dosiahnuť, lebo v zásade ide o to, že môžeme vyriešiť tento problém iba vtedy, ak sa zosúľadia kroky na jednotlivých úrovniach a ide o to, čo navrhuje komisia. A myslím si, že to malo byť to absolútne východisko, ako minimum. Ďakujem pekne teraz pani Girling. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu pár vecí, ktoré by som chcela predniesť, ale pokúsim sa hovoriť stručne kladím si otázku, prečo vlastne sa tam e, vykonali určité úpravy v anglickej verzii. E, spomína sa tam prach, dust, čo nie je teda veľmi vedecký termín a používa sa to vlastne v celej legislatíve, ktorá sa týka kvality ovzdušia. Tak ja sa chcem spýtať spravodajcu, prečo chce zmeniť to slovo, ktoré tam uvedené na prach. Ďakujem pekne teraz pán Linz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našom spravodajcovi, odvedol výbornú prácu. Chcel by som sa zamerať na tie zariadenia s výkonnosťou 1 až 5 MW, pokiaľ ide o biomasu a tam, kde sa spaluje drevo. Myslím si, že práve v krajine, od ktorej pochádzam, sme vykonali isté kroky, dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Je možné teda modernizovať tieto zariadenia do istej miery, samozrejme. Takže jednoducho bolo by to príliš veľká, bolo by to veľká, príliš veľká požiadavka, keby sme boli jej veľmi ambiciózni. Musíme si uvedomiť, ak ide o zariadenie, ktoré stojí 200 tisíc eur a potom to vyžaduje dodatočné investície, ktoré by treba stáli 150 tisíc eur. Myslím si, že v takom prípade je jasné, že bude veľmi zložité ekonomického hľadiska prevádzkovať tieto zariadenia a potom končnom dôsledku to povedie k tomu, že by sme využívali vo väčšej miere fosilné palivy a to by nešlo želateľným smerom. Ďakujem. Sure. Ďakujem pekne a teraz dám slovo komisii. Požiadam o stručný komentár. Ešte pán Fielner, nech sa páči, ďakujem pekne. Pokúsim sa byť stručný toto je dôležitá legislatíva, ktorá má prispieť tomu, aby sa podarilo dosiahnuť e, národné emisné ciele. Na to nadvežem na to, čo hovoril predrečník. Tu ide vlastne o zariadenia, ktoré spalujú e, biomasu a odpad z lesníckej produkcie. Musíme sa na to pozerať z environmentálneho hľadiska, ako aj nákladové účinnosti Takže myslím si, že je dôležité zamerať na stratégiu, musíme si vedomiť, akú dôležitú úlohu zohráva lesníctvo a s tým prepojený priemysel. Tu ide o klimatické politiky, ktoré vlastne potrebujeme a musíme ich upraviť, na to by sa to zabezpečilo. To znamená, že musíme si uvedomiť, že nesmieme postupovať takým spôsobom, ktorá by viedla k tomu, že by sa vlastne zrušili malé priemyselné podniky v lesníctve, malé píly. Myslím si, že to bolo podstatne horšie pre životné prostredie. Mnohé veci, ktoré ma tu znepokojili, ako napríklad zdvojenie, a spravodaj sa o tom hovoril, tu ide o niektoré aspekty inštalácií, kde vlastne nemáme limitáciu, pokiaľ je počet hodín, potom ide o záložné inštalácie, v zásade to je dobre vyriešené, akurát ešte musím byť obozretný, pokiaľ ide o otázku Prahov pre malé zariadenia, ktoré spalujú biomasu, tam ide pre všetko pevné častice. A myslím si, že je dôležité zamerať na tie, na tie Prahy, alebo potom je dôležité sa pozrieť aj na iné legislatívy, kde môžu byť určité výnimky, ktoré sa týkajú tej najlepšej disponibilnej technológie, napríklad na základe vašej geografickej situácie, keď nie sú nejaké priame dopady, pokiaľ ide o pevné častice, či už na životné prostredie alebo ľudí, alebo z technických dôvodov to nie je možné vykonať. Takže existujú určité dobré spôsoby, ako je možné riešiť tieto veci aby tu nebol negatívny vplyv na životné prostredie, ale mohli by tam vzniknúť veľké náklady a ešte predložím ten pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Teraz dostane za komisiu slovo pán Halen. Chcel by som mu požiadať, aby bol stručný, lebo totižto komisár Vela už čaká. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Áno, pokúsim sa byť čo najstručnejší Začal by som asi tým, že sme s potešením zaznamenali, že je tu široká podpora, pokiaľ je stanovisko spravodajcu, čiže pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice, je dôležité zachovať to rozpätie 1 až 5 MW, takže tu ide o to, ako vlastne to riešiť prostredníctvom všeobecných štandardov, ale zároveň pomôcť štátom, pokiaľ ide o riešenie niektorých kritických bodov. Takže je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ by sa zoslabil tento prístup a potom pokiaľ je pravidlá pre nové zariadenia, v zásade e, sa tam nepodporujú tie najpokročilejšie e, technológie, ktoré by sa dali využiť, takže je dôležité predísť tomu zoslabeniu a tie no, benchmarky, ktoré my sme použili, myslíme si, tie dobrým spôsobom naznačujú to, čo by bolo možné dosiahnuť, aby sme to oslabili, bol by to nevhodný signál, e, nepodporujú by to inovatívnosť priemyselného odvetvia a bolo by to komplikované pre svetových lídrov v tejto oblasti a mohlo by to zoslabiť našu pozíciu vo vzťahu k konkurentom USA ako aj na aj ďalekom východe. Takže na to sa musíme zamerať. Je nám lúto a máme obavy, čo súvisí s tým, že niektoré ustanovenia významným spôsobom sa zoslabili. Totižto ten návrh, ktorý sme predložili, bol navrhnutý na to, aby vlastne bol použiteľný pre malé a stredné podniky a zároveň, aby zabezpečil dlhodobú istotu do roku 2020-2030, to ste konkrétne dátumy, ak sa to nejakým spôsobom zoslabí, tak potom tá logická konsekvencia bola to, že vlastne ľudia budú požadovať niekoľko rokov revíziu a vlastne sprísnenie štandardov a to by znamenalo ďalšie investície, neefektívnosť z ekonomického hľadiska. A potom samozrejme aj z hľadiska implementácie tejto legislatívy, Prečo je dôležité chrániť našich občanov. Pokiaľ ide o omeškanie niektorých ustanovení, považujeme to za problematické, totižto pokiaľ je smernicu NEC, tam je dlhodobý výhľad do roku 2030 a tu sú viaceré výnimky, ktoré sa tu spomínajú a hovorí sa o tom, že by to bolo až do roku 2035, čo by zase nepohlo členským štátom v rámci toho, aby dosiahli kvalitu ovzdušia na požadovateľnej úrovni v rámci stanoveného časového rámca. Takže máme tu jasné obavy a zároveň chceme ešte podotknúť, keďže boli tu určité otázky, ktoré sa týkajú limitných hodnot emisí v prílohe 2, či sa to má zmeniť. Chceli by sme naznačiť tie obavy, ktoré vlastne už sme vyjadrili na úrovni rady. A síce ide o to, že ak sa zoslavia požiadavky, ktoré sa týkajú Sýrii, Áno, sú tu určité veci týkajúce sa Sýrii. Ak chceme eh, používať technológie, ktoré sa týkajú Sýrii, musíme tam určite štandardy. To znamená, že sú tu niektoré pozmeňujúce návrhy, s ktorým prišla rada, sú ohľadnené na úrovni eh, správy spravodajcu a to by mohlo dojsť k významnému zoslabeniu a dostali by sme sa opätovne k tomu, že potom v roku 2030-35 by sa potom znižovali emisie síry a to by potom mohlo komplikovať tú situáciu, pokiaľ ide o ovzdušie v mestách. Pokiaľ ide o konzistentnosť legislatívy, to je niečo, s čím plne súhlasíme a samozrejme chápame, sú tu určité prvky, ktoré sa týkajú rafinérií alebo papierenského priemyslu. To je dôležité samozrejme vyriešiť, aby tu bola konzistentnosť medzi smernicou priemyselných emisiách ako je smernicou NCP. Potom ešte by som chcel povedať, že je dôležité byť obozretný, pokiaľ ide o to, že ehm, malé a stredné podniky nemali byť konfrontované s prísnejším pravidlom ako veľký priemysel, takže to sú určité výhrady, ktoré sa týkajú samozrejme eh, tej konzistentnosti. No a pán predseda, to by bolo teda tých pár komentárov, ktoré mám. Áno, som si vedomý toho, že som nezareagoval za niektoré body, eh, kde skutočne bola požiadavka na komisiu. Keď chcete, môžem sa k tomu vyjadriť, alebo to môžeme vyriešiť bilaterálne. Samozrejme sa prispôsobím požiadavke. Ešte som chcel spraviť nášho, našu pani rejiteľku, ale žiaľ nemohla sa dostaviť na toto zasadnutie. And now for the last... Ďakujem pekne a teraz poprosím skutočne veľmi stručný komentár pán Gžip, náš spravodajca, nech sa páči. No, e, pani predničanci... E, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni, tieňoví spravodajcovia. V žiadnom prípade som nechcel nejakým spôsobom zoslabiť tento legislatívny návrh. Ale myslím si, že možno by sme sa mali trošku zamyslieť a snažiť sa zohľadniť, že pokiaľ ide o moje návrhy, tak tie sú odôvodnené a jednoducho som tu predložil viaceré dokumenty počas mojej práce, ja samozrejme mám pochopenie, pretože sú tu isté stanoviská a názory. Aby sa tieto názory približovali, tak samozrejme musíme viesť rokovania a viesť e, diskusie. Ale chcel by som podotknúť niečo zásadné. Tam, kde ide o bytové domy, alebo tam, kde vlastne je diaľkové kúrenie, alebo existuje také viac centrálne, centralizované kúrenie, tak e, môže existovať úsilie toto diaľkové kúrenie jednoducho vynechať a potom radšej kúriť na individuálnej nám základni individuálnom základe. Takže ide o to, aké zábezpeky tu sú v tejto oblasti. Tomuto fenomén dochádza v viacerých členských štátoch. V každom prípade chcem poďakovať za komentáre a vyjadrenia. Som otvorený tomu, aby sme viedli ďalšiu diskusiu. Chápem, že mám málo času k dispozícii, preto nemôžem teraz zareagovať na jednotlivé vyjadrenia a viem, že vlastne už tu pán komisár a ja ďakujem za váš konštruktívny prístup. Ďakujem pekne. Ešte by som chcel pripomnieť, máme časový plán, pokiaľ o lehotu pre pozmievacie návrhy, podpísané digitálne 5. marca do 12. Posúdenie pozmeňovacích návrhov bude na poslednom zasadnutí marci a hlasovanie na našom výbore 13. a 14. apríla. No a teraz iba by som chcel skonštatovať, že bod 7 nášho programu bude predmetom diskusie dnes po obede, po hlasovaní a myslím si, že priamo môžeme pristúpiť k výmene názorov s našim komisárom Carmenom Vela, ktorý je komisárom pre životné prostredie moria a rybolov. Som veľmi rád, že ste prišli dnes medzi nás a že môžeme s vami viesť diskusiu. Ešte predtým, ako sme sa oboznámili s pracovným programom komisie. Iste viete, že máme teda samozrejme očakávania od vás, pokiaľ ide o vaše kroky najbližšej budúcnosti. Preto myslím si, že najlepšie bude, keď vám dám hneď slovo, aby ste mohli mm, predniesť váš príhovor a potom neskôr budeme viesť diskusiu, ktorú vám Eh, kde budú otázky rečníkov z jednotlivých politické skupiny a potom samozrejme budete mať možnosť ich zodpovedať. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, thank you, Ďakujem pekne, Giovanni, pán predseda. Zdravím všetkých. Začal by som tým, že sa vám chcem poďakovať za to, že ste ma privítali dnes v parlamente a že chcete viesť svým názorov, pokiaľ vaše priority v tomto roku a pokiaľ ide o širší výhľad ohľadne cieľov mm, počas môjho obdobia. Počas môjho vypočutia som prislúbil, že budem chcieť viesť otvorený transparentný dialog s vami. Od začiatku môjho mandátu 1. novembra som vlastne sa už stretol s mnohými z vás na bilaterálnom základne. V základe vaša expertíza a vaše rady boli veľmi prospešné pre mňa. No a táto dnešná výmena názorov je ďalším krokom v tom, ako ďalej rozvíjať tento dialog, ktorý vedieme. Na mojom vypočutí som sa zaviazal k 7 environmentálneho akčného programu, cestovná mapa, ktorá sa týka 7. environmentálne akčného programu, je navrhnutá na to, aby sa podporil rast a inovácie, kde sa bude efektívne zaobchádzať s prírodnými zdrojmi a bude tu nízka emisie uhlíka. To ide o to, ako využiť prírodný kapitál, ktorý má Európa a zabezpečiť zdravie a blahobyt našich občanov. Dnes ja by som chcel zdôrazniť, akým spôsobom komisia bude sledovať túto cestovnú mapu v roku 2015. Takže dovolte, aby som začal tým, že vlastne načrtnem tému, ktorá je skutočne centrálna z hľadiska diskusie e, pracovného programu komisie a ja som s viacerými s vami diskutoval posledný týždň o tejto veci. Tu ide o obehové hospodárstvo s tým súvisiaci balík. Viem, že väčšina z vás v tomto výbore boli proti tomu, aby sa stiahla revízia e, legislatíva odpade. Viem, že vy ste vlastne boli skeptickí, pokiaľ ide naše odhodlanie, aby sme prišli s ambicioznejším návrhom ešte v tomto roku. Chápem, že môže tam byť istý skepticizmus, ale ja by som chcel na vás apelovať, aby ste si spomenuli, že bol tu záväzok, prísľub a že sa naplní. Očakávam, že komisia bude pokračovať v formalizácii stiahnutia v najbližších dňoch centrom našich obáv alebo našho úsilia je, je to, aby sa tu vytvoril nový návrh, ktorý sa predloží rýchlo. A e, ja som toho názoru, že všetci sa musíme zamerať na túto vec a musíme sa snažiť e, vypracovať tento nový návrh. Naša motivácia je jednoduchá. Chceme, aby Európa smerovala k skutočnému udržateľnému rastu, to znamená podporu obehového hospodárstva ale zároveň chceme ukončiť eh, regulatórnu nejasnosť pre tých, eh, ktorých práca v budúcnosti bude toho závisieť a pre tých, ktorí by chceli alebo chcú vykonať zásadné investície. Text v pracovnom programe nemal byť jasnejšie tieto súvislosti stiahnuť a nahladiť novým, ambicioznejším návrhom do konca roku 2015 a takto podporiť obehové hospodárstvo. Takže myslím si, je to absolútne jasné. Naša motivácia je jasná a cieľ je tiež jasný. Aby sa to podarilo, samozrejme budeme potrebovať vašu pomoc. Takže tento prístup je prvý na dvoch rovinách. Poprvé, samozrejme predložíme nový legislatívny návrh, ktorý sa týka cieľov v oblasti odpadu. Tento nový návrh zohľadní príspevky, ktoré vlastne ste nám poskytli v rámci verejných konzultácií príspevky zo strany Rady a parlamentu a pre všetkým ide o komentáre, ktoré mnohí predložili, pokiaľ ide o to, že zobravilo, že tento návrh o odpade musí byť zameraný na, na jednotlivé krajiny a komisia spraví všetko preto, aby zabezpečila všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné a zároveň sa odvedie úsilie na to, aby sa pripravil lepší balíček. Je dôležité zabezpečiť to, aby nový návrh sa riadil víziou EÚ, pokiaľ ide o odpadovú hierarchiu, aby sa zvýšila úroveň recyklácie v Európe. Musíme byť ambiciózni a musíme mať inteligentné, efektívne ciele. Náš úspech bude meraný podľa toho, ako sa budú implementovať jednotlivé politiky v každom členskom štáte. Musíme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o presadzovanie. No a po druhé, Eh, chceme ukončiť túto záležitosť prosím modového hospodárstva. To znamená, že je dôležité zamerať na udržateľnú spotrebu a výrobu. To znamená, že jednotlivé fázy eh, výroby, predvýrobná fáza, a eh, teda tým ako vzniká odpad, Ide o to, aby vlastne produkty sa nepovažovali len za odpad, ide o to, aké kroky sa majú vykonať na to, aby sa vytvoril trh, ktorý sa týka recyklovaných výrobkov, a v tejto súvislosti môžem povedať, že využite to, alebo ak to nevieme, stratíme to. Takže e, je tu istá irónia v tom, že sa investovalo veľké úsilie, a je tu množstvo materiálu, ale jednoducho sa nevyužíva. Práve preto sa musíme zamerať na to, akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby recyklovaný materiál bol opätovne zavedený do výrobného reťazca. Podobne recyklácia sa môže uľahčiť, môže sa zlacnieť a môže byť efektívnejšia, ak výrobky sa navrhujú a produkujú tak, že sa bude minimalizovať odpad. Takže je dôležité dopracovať niektoré prvky, to, aby sa ten kruh uzavrel. A je dôležité vytvoriť cestovnú mapu, kde by sme identifikovali to, čo môžeme vykonať rýchlo. A ide o to, aké ďalšie opatrenia sa budú musieť neskôr pripraviť počas mandátu. A zároveň sa zaoberáme tým, do akej miery mm, surovinová účinnosť a dobré hospodárstvo môže prispieť k našim cieľom v oblasti energetickej účinnosti a tu vlastne máme oznámenie o energetickej únii, ktoré podpredseda komisie Maro Ševčovič bude prezentovať na plene zajtra po obede. Obidva aspekty objavého hospodárstva tohoto balíka, cieľov v oblasti odpadu, revízia a cestovná mapa e, vlastne sa dokončia do roku 2015. Pevne verím, zhodneme na tom, že toto je skutočne široký ambiciózny program v súlade s 7. environmentálnym akčným programom a v súlade s budúcimi e, cieľmi oblasti udržateľného rozvoja a tým sa ešte budem zapodievať. No a tu by som ešte chcel pripomenúť, že pokiaľ ide o cieľ 12 v rámci e, udržateľných e, E, rozvoj cieľov OSN spomína, že musíme zabezpečiť udržateľnú výrobu a udržateľnú spotrebu. Preto sme boli toho názoru, že balíček o odpade ako taký by nám nepomohol. To znamená, že skúsme sa teraz zamerať na túto výzvu, a to spoločne, zamerajme sa na túto výzvu spoločne. Dôležité je vyťažiť maximum zo so zdrojov, to si vyžaduje kroky na všetkých úrovniach eh, životného cyklu výrobkov, od ťažby surovín, prostredníctvo až po eh, dizajn produktu, výrobu, distribúciu, spotrebu tovaru, opravu, opätovné využívanie, poriadenie odpadu a potom ako to vrátiť zase späť do produkcie. Takže očividne tu nezačíname od nuly, Zbierali sme názory, ktoré sa týkajú e, návrhu odpade, ktorý sa predložil minulý rok v lete. Tam sme kontaktovali mnohých, e, mnohé zainteresované subjekty a na tomto mieste chcem všetkým poďakovať skutočne úprimne za váš záujem a príspevky a som si istý, že to nám e, veľmi pomôže v budúcnosti. Zároveň sme vykonali mnohé kroky, máme nástroje, opatrenia, ktoré sa týkajú výrob, výrobkov, ako aj eh, politik oblasti chemikálií. Toto prispieje k tomu, ako vlastne vytvoriť naše hospodárstvo. Musíme kombinovať tieto expertné poznatky s politickým odhodlaním, aby sme zabezpečili čo najkomplexnejší balík, ako bude možné. Minulý rok v Lione som eh, sa zúčastnil European Business Environment Awards, tam sa oceňovali ako inovácie a ide o to, ako by sme mohli vlastne ďalej podporiť túto kreativitu, akým spôsobom môžeme vytvárať inteligentnejšie eh, výrobné politiky. Môžeme využiť nástroje ako napríklad zmenicu ekodizajne eh, pre obehové eh, hospodárstvo. No a potom, ako je to vlastne s kvalitou recyklovaných produktov, mohli sme využiť našu legislatívu chemikálií na to, aby sme zlepšili kvalitu recyklovaného materiálu, aby sme vlastne zast zabránil tomu, aby e, nebezpečné látky sa e, opätovne vrátili do produkcie. No a potom, keď jeho kritické súroviny, priemyselný odpad je vlastne polovicou odpadu, ktorý sa produkuje v EU, akým spôsobom sa toto mohlo najlepšie riešiť. Môžeme vlastne využiť tie najlepšie techniky, môžeme využiť pre lepšie obehové hospodárstvo, akým spôsobom môžeme zlepšiť zaobchádzanie s nebezpečným odpadom, pokiaľ ide o spotrebiteľské politiky, ako ich zosúľadiť s cieľmi v oblasti obehového hospodárstva, akým spôsobom môže Európska únia podporiť obehovú hospodárstvo prostredníctvom finančnej podpory. No toto sú všetko otázky, ktoré vlastne spoločne musíme riešiť v najbližších mesiacoch. Opatrenia sa mali využiť a je dôležité kombinovať legislatívne kroky trhové nástroje, výskum, inovácie, stimuli, informačné, výmenu informáciu a podporu pre dobrovoľný prístup. Provide. To zabezpečí podnikom vrátanie malých a stredných podnikov konkrétne nástroje, ktoré podporia prechod na obehové hospodárstvo. Prípravná správa komisie k Európskemu strategičnému investičnému plánu zdôrazňuje dôležitosť efektívnosti využívania zdrojov s tým, že ju identifikuje ako jeden z hlavných cieľov. To sa môže pretaviť do pevnej podpory ekoinovatívnych projektov s tým, že sa takýmto spôsobom doplní podpora, ktorá je k dispozícii z európskych štruktúrálnych fondov. Existuje veľa potenciálnych krokov a my samozrejme budeme všetko konzultovať, aby sme si zvolili tie najvhodnejšie nástroje. Váš príspevok bude pre nás veľmi, hodnot, veľmi hodnotná, ako vždy. Si veľmi rád vypočujem vaše názory už dnes a samozrejme Ehm, aj cestou vaš, vašej správy, ktorá, ako tomu dobre rozumiem, môže byť schválená ešte pred letom na plenárke. Buďme inovatívni, strategickí a ambicioznejší. Pokiaľ ide o stropové hodnoty, je jasné, návrh je stále na stole. My predložíme počas prebiehajúcich rokovaní modifikovaný návrh s tým, že zoberieme do úvahy vyvíjajúce sa pozície spoluzákonodárcov s tým, že do toho pretavíme synergie s energetickou a klimatickou politikou. Budeme sa, budeme sa samozrejme zameriavať aj na znižovanie administratívneho bremena, ale bez toho, aby sme nejakým spôsobom ohrozovali ciele, ktoré nás čakajú. Teraz sme už vyhodnotili náklady na základe aktualizovaných štatistických údajov a preto je dôležité, aby sa diskusia posunula na politickú úroveň. Uznávame, že panujú isté obavy ohľadne návrhu, ktoré bude musieť treba riešiť, ale zároveň je dôležité, aby sme si zachovávali naozaj istú úroveň ambícií. Ja sa veľmi teším na to, až si vypočujem stanovisko parlamentu a rady k návrhu a chcem vás ubezpečiť, náš záväzok a naše odhodlanie napomôcť na pomoc tomu, aby sme sa všetci dopracovali k uspokojivej dohode. Práve ste diskutovali o návrhu správy pána Gšiba, pokiaľ ide o stredne veľké spaľovacie zariadenia. Takéto zariadenia značným spôsobom prispievajú k znečisteniu ovzdušia najmä v mestských oblastiach. Ja som veľmi rád, že Európsky parlament by sa chcel dopracovať k dohode z prvého čítania s, litovský, s lotišským predsedníctvom. Prepačte. Komisia by samozrejme veľmi rada napomohla takémuto, takejto dohode a dúfame v pozitívny výsledok a v to, že sa nám podarí spoločne dosiahnuť nastavené ciele. Ďalej, ďalšia iniciatíva v rámci pracovného programu ide o udržateľné rozvojové ciele OSN. Spoločne s mojim kolegom Nevenom Mimicom, komisárom pre rozvoj, sme pred tromi týždňami predložili oznámenie o vykorenení chudoby a podpore udržateľného rozvoja. V septembri tohto roku budú budú šéfovia štátov požiadaní o to, aby odsúhlasili rámec po roku 2015, ktorý pôjde nad rámec eh, rozvojových cieľov milénia a budú mať implementovať výsledok konferencie Rio Plus 20. Komisia nastavuje víziu, pokiaľ ide o nové globálne partnerstvo. A to je naozaj veľmi potrebné, ak máme naplniť ciele, eh, roz, mm, ak máme naplniť rozvojové ciele, z ktorých jeden sa konkrétne venuje produkcii a spotrebe. Európa by mohla byť lídrom v mnohých oblastiach, napríklad v identifikácii udržateľnej spotreby či produkčných cyklov, alebo v otázke um, riadenia riadenia oblasti oceánov, ochrany našich veľmi cenných námorných zdrojov a tak ďalej. Ako viete, ako viete, problematika oceánov je, jeden, je jedna, z kľúčových, jedna z kľúčových priorít môjho mandátu. Komis, oznámenie Mm, oznámenie definuje e, stanovisko komisie, pokiaľ ide o túto globálnu agendu. Zoznam akčných krokov nastavuje cestu smerom k efektívnej implementácii rámca po roku 2015, využívajúc konkrétne akčné kroky, ktoré má prijať EÚ a ďalšie. Ja sa veľmi teším na diskusie s parlamentom, aby sa naša EÚ pozícia pretavila do úspešnej do úspešnej agendy po roku 2015. Poďme teraz k prírode. Tento rok je rokom prírodného kapitálu. K tomuto sa bude konať celý rad podujatí. Začne sa správou o stave prírody na jar, potom budú pokračovať konzultácie ohľadne legislatívy k prírode a prebehne aj, prebehne aj priebežná revízia stratégie EÚ k biodiverzite. Minulý Minulý partnerstvo s EIB, pokiaľ ide o pilotný projekt a úver v súvislosti s prírodným kapitálom, je ďalším z príkladov, ako sa rozvíja agenda spoločná agenda podnikania a biodiverzity. Toto všetko sa bude napájať na kontrolu stavu, ktorá je súčasťou revízie EU legislatívy v rámci programu REFIT. Nielen, nielen vy, ale aj mnohí občania a mimovládky prisudzujú veľkú dôležitosť legislatíve k prírode. Komisia si je vedoma o tom, vedoma toho, aká citlivá je toto téma. Komisia vyhodnotí veľmi transparentne a veľmi precízne. Bude sa konať Zelený týždeň začiatkom júna. Tento rok sa Zelený týždeň zameria na problematiku prírody a biodiverzitu a neskôr v septembri bude konferencia zúčastnených strán tejto téme. Ja viem, že sa môžem spoľahnúť aj na Európsky parlament v tomto ohľade a ich príspevok. Teším sa na ďalšiu podporu našej spoločnej agendy k týmto otázkam a budúci týždeň predstavím poznatky zo správy o stave životného prostredia. A ešte na záver zo pár pripomienok k otázke implementácie. Ja som počas vypočutia už uviedol, že členské štáty musia zlepšiť svoje pôsobenie a v mnohých ohľadoch značným spôsobom. Ja viem, že zdieľate cieľ kompletnej a primeranej implementácie legislatíve, ktorú ste prijali v rámci postupu spolurozhodovania s radou. Ja viem, že súhlasíte s tým, že nemá zmysel nastavovať si ciele, ak ich potom nenaplníme. Aby sme sa k tomu dopracovali, budem veľmi úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sme mohli rúcať bariéry, aby sme sa dozvedeli a porozumeli tomu, kde sú presne problémy. A vy mi práve v tomto môžete pomôcť. Ja na vás apelujem, aby ste využili svoje, svoj, svoje siete, svoj vplyv vo vašich krajinách vo vašich e, volebných okrskoch, aby ste napomohli skvalitniť implementáciu. To umožní aj našim podnikom rovnaké podmienky, ktoré si zaslúžia. A v neposlednom rade to zabezpečuje aj vysoké environmentálne štandardy pre um, občanov Európy. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a veľmi sa teším na zaujímavú výmenu názorov s vami. Ďakujem veľmi pekne. Thank you to you, to your... Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu aj za načrtnutú víziu ohľadne jednotlivých otázok. My sme sa ako výbor explicitne pýtali na program komisie v týchto témach a nech sa páči zoznam rečníkov. Začneme zástupcami politických skupín. Pán Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ale poprosil by som pána Beleta, aby začal ako zastupujúci spravodajca. Takže nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ti, Peter, pán komisár. Dobré ráno. Vítajte opätovne medzi nami na pôde nášho výboru. Mám dve konkrétne otázky. Samozrejme sme veľmi spokojní, že návrh KNC je stále na stole a vy ste hovorili, že predložíte ďalšie návrhy, na ktoré sa tiež tešíme. Ale ku konkrétnym otázkam. V prvom rade, Myslím, že všetci v tejto sále si želajú ambiciózny návrh, ale v kombinácii, a vy ste hovorili o minimálnej byrokracii. Teda ako to chcete riešiť? Ako chcete riešiť tento paradox? Okrem toho vieme, že viaceré členské štáty majú v súčasnosti ťažkosti s náplnením existujúcich hraničných hodnôt emisí. Akým spôsobom napomôžete týmto členským štátom, ktoré majú ťažkosti, aby sa aj oni mohli dopracovať k ambiciozným cieľom do budúcna? Nie je to ľahké. Ešte druhá otázka, pán predseda, ak dovolíte. Pokiaľ ide o euronormy, pokiaľ ide o emisie vozí, motorových vozidiel. Všetci vieme, že súčasný testovací cyklus, ktorý prebieha, e, neberie do úvahy skutočné emisie. Vieme, že existujú plány stiahnuť tento testovací cyklus, ale aké kroky plánujete prijať, aby sme sa ubezpečili, že v roku 2017, teda tri roky po tom, čo sú v platnosti normy, e, aby boli skutočné aby boli skutočné, aby potom, boli, aby potom že, že budú využívané skutočné hraničné hodnoty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Nám sa nepáči, že komisia takýto balíček o odpade stiahla, ale nádej zomiera posledná, že, že sa to zlepší. Pozrieme si to detailnejšie, čo sa tu udeje v najbližších mesiacoch, týždňoch na úrovni komisií Takže istotne je dobré, že tu máme takýto holistický prístup, že vlastne sa z toho urobí celý okruh, že to nebude iba polovička, na to nesmieme zabúdať, že pokiaľ ide o otázku odpadu a pokiaľ ide o tému recyklácie, pokiaľ ide o tému energetickej účinnosti, že to takisto do toho bude zapracované aby sme vlastne takýmto spôsobom mohli zabezpečiť plné zhodnotenie odpad, odpadu. Komisia vlastne sama povedala, že sú tu veľké potenciály, práve pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, až 2 milióny nových pracovných príležitostí, ak sa týmto, týmto smerom vyberieme, budeme schopní zabezpečiť. Preto sa nám nepáči, že sa to takto ešte oddialuje, ale keby skutočne mal nás tu taký okamih, že by tu možno prišiel ešte nejaký lepší návrh ako ten, ktorý tu máme, tak samozrejme sa necháme radi prekvapiť. A pokiaľ ide o tému implementácie ohľadne predpisov v oblasti životného prostredia, častokrát vyprodukujeme veľa predpisov a jednoducho kvôli tomu aj nevidíme potom celkovú situáciu, pretože máme veľa, sa sústredíme na detaily. Ale implementácia sa musí uh, diať na úrovni členských štátov. A tam je problém. Tam sa to nedieje tak, ako by sme si to možno v rámci toho zákonodárneho procesu boli predstavovali. Spomeniem iba také heslo ako napríklad flora, fauna, habitat, e, smernica o čistej vode. Čo sa teda má udiať, pokiaľ ide o kontrolu implementácie týchto smerníc. Tento proces začal koncom januára. Jednoducho musíme sa zlepšiť, aj pokiaľ ide o kontrolu. Budeme mať viac finančných prostriedkov aj na kontrolu, ako by sa to malo celé udiať. Vy ste zodpovední aj za oblasť rybolovu. Ja rybolov poznám iba z tých členských štátov, kde úrady pre e, rybolov zatvárajú oči a nechcem povedať, že sa pozerajú iným smerom, ale pokiaľ ide o predpisy Európskej únie, tak to sa jednoducho nedosleduje v členských štátoch, takže potrebujeme inú stratégiu v tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o teda zákonodárstvo. A tu máme aj 7. E, akčný plán pre životné prostredie, ktorý nás napomenul, že tie kontroly by mali byť efektívnejšie a preto by ma zaujímalo, ako vlastne komisia k tejto téme e, pristupuje. Máme veľa vecí na programe, ktorým sa venujeme a ak to, čo sme si predsa vzali, sa skutočne potom zrealizuje, tak si myslím, že sa môže udiať veľa dobrého, ale treba povedať, že momentálne zaostávame a drahocenný čas nám prešiel cez prsty. Ďakujem. Pani Gerling. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, veľa. V prvom rade vám chcem poďakovať eh, za veľmi podporné úsilie aj v prípade balíčka pre kvalitu ovzdušia. Dovolte mi, rada by som hovorila o smernice o vtákoch a biotopoch. Vy ste o tom hovorili vo vašom úvode. Všetci sme videli a pracujeme na začiatku vášho mm, pracujeme vychádzajúc z vášho e, listu kedy vás pán Juncker požiadal o to, aby ste revidovali e, túto legislatívu. Vieme, že prebieha fitness check, viem, že nám nedokážete dať kon- konečnú odpoveď, ale mňa by zaujímali podrobnosti tejto revízie. Môžete nás ubezpečiť, že návrh, konečný návrh nebude, špekula- nebude tak, ako sa špekuluje v médiách, oslabovať ochranu životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne a za skupinu Alde, pán Gebrante. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pánovi komisárovi za jeho vystúpenie pred a po vypočutí som vás varoval, že začnete s bojovným portfóliom a to sa ukázalo byť i pravdou, ale buďme úprimní, vy ste prehrali prvý boj, boj k balíčku o odpadoch. Nebudem sa pýtať na tento konkrétny boj, ja mm, sa už pozerám na to ďalšie kolo bojov vy ste urobili mm, rozvojové ciele základným kameňom agendy a hovoríte o tom, že Junckerov plán naplní aj ciele v tomto. Hovoríte, že zajtrajšie hospodárstvo bude udržateľným hospodárstvom. To znamená, že ak začneme investovať do hospodárstva zajtrajška, tak tieto investície musia naplňať ciele udržateľnosti. A my všetci vieme, že akékoľvek investície opačným smerom budú, akým, budú jednoducho mrhaním prostriedkov. Ja mám preto tri konkrétne otázky. Diskutujete už s kolegom Katajenom a Timmermansom, akým spôsobom zaručiť kritéria udržateľnosti v rámci investičného plánu pána Junkera? A po druhé, eh, usočnili ste si svoju analýzu investičného plánu a hodnotili ste stupeň udržateľnosti? Ak áno, môžete za zaslať túto analýzu parlamentu. A ak nie, e, ste ochotní podujať sa na takúto analýzu? A nakoniec, hm, pokiaľ ide o projekty, ktoré hm, fungujú v zmysle investičných plánov, nuž zdá sa, že ide že, zasa, že ide o dopravnú štruktúru podľa starej školy a nie v zmysle toho, čo ja nazývam hospo, hospodárstvo, udržným hospodárstvom zajtrajška. Mm. Môžete, súhlasíte, že e, environmentálne obavy nebudú naplnené a že vo finále pán plána Junckera bude prvým veľkým krokom k udržateľnému európskemu hospodárstvu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za GUE. Pani Konečná. Ďakujem, pane predsedu, ďakujem i panu komisáru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi komisárovi za podrobnejšie predstavenie, než ako sme zvyknutí a zajagujem, musím povedať, že ani my nie sme spokojní s tým a teraz sa ospravedlňujem, budem rada, ak ma vediete z omilu, ale ja si skrátka myslím, že vo chvíli, keď sme 5 rokov pripravovali e, odpadový balíček, e, strávili sme na ňom veľa času, uskutočnených veľa analýz a teraz tvrdiť, že počas roka dosiahnete ešte viac, nuž to mi nepripada úplne férové, ale ja vám ja vám fandím a ja verím, že s našou podporou a s podporou všetkých, ktorí si prajeme, aby táto téma bola, ehm, aby sa aj dostalo dôležitosti, ktorú si zasluhuje. Nuž, e, mám na vás tri otázky. Nedávno ste uviedli, že si nemusíme vyberať medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia, pretože sa sú vzájomne neoddeliteľné. Preto by som sa vás chcela spýtať, ako ako ste si istí, že tento názor, že si nebudeme musieť vybrať medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia, že sa bude odrážať aj v zmluve TTIP, ak bude prijatá? Druhá otázka. Podporujete návrhy Európskej občianskej iniciatívy Right to Water, water ktorým sa, ktorou sa zaoberá komisia a môžete nás ubezpečiť, že tieto návrhy nebudú, nebudú odmietnuté a že naozaj im bude prisúdená príslušná vážnosť. A nakoniec ešte kolegovia o tom aj hovorili a týka sa to um, problematiky ovzdušia a toho, ako sa implementujú dnes už platné smernice. Chcem sa spýtať na konkrétne kroky, ktoré chystáte nie pri príprave nových smerníc, ale predovšetkým v tom, aby boli implementované tie existujúce smernice, ktoré mnohé členské štáty nedodržiavajú a a evidentne aj ak sú doby účinnosti predložené, tak e, ich i tak nedodržujú, pretože sa na to nepripravujú. Takže aké pripravujete konkrétne kroky v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne. Za zelených nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova, pán komisár. Treba povedať, že náš výbor je taký zmierlivý, ale nakoľko ja som holandian, tak budem trochu taký priamejší ohľadne toho, čo si skutočne to myslíme. A to je nasledovné. Doteraz komisia pre životné prostredie jednoducho neurobila nič. A jednoducho mm, neurobila nič. Zatiaľ je to iba nejaké porušenie dôvery, ktorú sme mali. Ak komisia hovorí, že chce stiahnuť balíček ohľadne, ohľadne odpadu, ale najprv si chce vypočuť názory. Čo to znamená, keď ministri životného prostredia hovoria, že sú proti, povedali v decembri to. Keď Európsky parlament možno nebude mať finálne stanovisko ohľadne pracovného programu, ale má, má väčšinu, pokiaľ ide o stiahnutie tohoto balíčku, a keď dokonca aj Všeobecná rada ministrov, tam komisári hovoria, že jednoducho sú proti stiahnuť a vy stále hovoríte, že sa bude postupovať tak jednoducho to, keď hovoríte, že počúvate to, čo vám hovoria ostatní, tak to je jednoducho hlúbosť. Takže takýmto spôsobom vlastne porušujete tú dôveru, ktorú my máme. A vy ste za to zodpovední. Vy by ste mali jasne povedať, prečo sa to stále stiahuje, hoci všetky inštitúty celkom jasne povedali, že sú proti tomu. A vy musíte reagovať na túto situáciu. A ak potom prídete k obs- chcete hovoriť o obsahu, tak vám musím povedať, že ste nehovorili o obsahu. Hovoríte, že máte víziu ohľadne cieľov o recyklácii. To vôbec nie je pravda. Dodržiavate jednoducho tie ciele, ktoré sú v legislatívnom návrhu. Áno alebo nie. To, že máte nejakú víziu, to ma nezaujíma. Mňa zaujímajú legislatívne návrhy a chcem vidieť konkrétne recyklačné ciele v, tejto, v tomto návrhu. A keď chceme uzavrieť tento kruh, ako ste povedali, hovoríte to iba o cestovnej mape. To znamená, že táto ďalšia vízia to je iba ďalší dokument plný prázdnych slov. Mohli by ste povedať a dokázať, že vlastne to, že chcete byť ambiciózni, že to jednoducho skutočne povedie k uzavretiu toho kruhu a nebude to iba nejaké vyjadrenie, ktoré ste to mali. Možno, ak by ste to dnes tu slúbili, tak sa tá dôvera trochu nastoli, ktorú sme my stratili. Momentálne nemáme žiadnu dôveru a ja si myslím, že by ste to mali brať veľmi vážne, čo vám hovoríme. Ďakujem veľmi pekne a teraz za FTD dostane slovo pán Pedičíny. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, ja som si vypočul vaše slova, najmä keď ste hovorili o obehovom hospodárstve. Zvyčajne, keď sa hovorí o obehovom hospodárstve, tak sa hovorí takmer vždy o tej marginalizovanej časti, teda o odpade, teda ako lepšie využiť ako lepšie manažovať a tak ďalej. Ale nikdy sa nehovorí o tej druhej časti, teda o tom, ako by sme mali znížiť čo najviac primárne zdroje, najmä ak ide o fosílne zdroje. Vážený pán komisár, vy sa zaoberáte rybolom a tak ďalej. Ja by som chcel hovoriť ešte, ešte raz e, o e, o čerpacích staniciach v Chorvátsku. Mm, tam išlo o licencie, pokiaľ ide o e, Jadranské more a tam išlo o o 40 tisíc e, kilometrov štvorcových medzi štyrmi krajinami a tak ďalej. Teda um, hovoríme o Jadranskom mori, ktoré vždy predstavovalo zdroj bohatstva pre turizmus, pre rybolov a tak ďalej. A a ide o 4000 kilometrov pobrežia, kde žijú ľudia. A ja sa, a ja sa pýtam, vysvetlili ste Chorvátom, že takýmito, ehm, že týmto sa kompromituje tak, toto prírodné bohatstvo. Vysvetlili ste Slovincom, e, Černohorcom, Talianom a Grékom, že toto všetko sa udeje, pretože zvyčajne je tendencia myslieť si, že tu existuje problém len vtedy, keď dôjde k nejakej havárii, pokiaľ ide o, o, o, o tieto benzínové stanice. Ale takéto bohatstvo stratíme navždy. A ja hovorím a dúfam, teda očakám, že im poviete, že my nedokážeme rozhodovať o energetickom mixe. To sú členské štáty, ktoré o tom rozhodujú. Mne na tom nezáleží, kto rozhoduje o energetickom mixe. Ja chcem vedieť, čo robí komisia, čo robíte vy, aby sme sa vyhli a aby sme ochránili základné práva v základnej charte ľudských práv, teda právo na zdravie, právo na ochranu životného prostredia. Ďakujem. Thank you very much. And now I give... Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán komisár. Nech sa páči, máte možnosť reagovať na to prvé kolo otázok a požiadam vás, aby ste sa držali takého časového priestoru 6-7 minút, pretože máme veľký a dlhý zoznam a rečníkov, ktorí ešte chcú položiť ďalšie otázky. Ďakujem pekne, pán predseda, takže ja by som sa vrátil k tomu, čo sa tu pýtali kolegovia. My zdieľame vaše obavy, pokiaľ ide o tú úroveň súrovín. To je jedna z oblastí, kde musíme byť možno ambicioznejší, pretože toto jednoducho nie je ani brané do úvahy v súčasnom návrhu. To znamená, legislatíva, ktorú máme, budeme sa snažiť tlačiť na to, aby členské štáty, hoci majú právo rozhodnúť sa, že či sa budú uberať cestou ťažby alebo nie. Predsa len musíme urobiť všetko preto, aby členské štáty dodržiavali túto legislatívu. Pokiaľ by som sa chcel poďakovať za pripomienky, ktoré sa týkajú, ktoré povedal kolega Bas, čo k tomu môžem povedať? Ak niektorí z vás sú spokojní s polovičným kruhom, tak ja musím povedať, že ja nie som spokojný ak ostatní z vás sú spokojní s tým, že sa budeme sústrediť iba na ten koniec toho kruhu, to znamená odpad e, aj jeho nakladanie, tak ja si myslím, že to nie je dostatočné na to, aby sme boli spokojní. Ak by sme sa sústredili iba na to, aby sme boli ambiciozní v oblasti predkladania legislatívy, tak takisto sa ospravedlním, pretože my musíme jednoducho byť ambiciozni aj pokiaľ ide o implementáciu týchto právnych predpisov. Úspešní nebudeme na základe toho, koľko legislatívy vyprodukujeme, ale na základe tých našich konkrétnych výsledkov. Na základe našich konkrétnych výsledkov. Takže a tomu, čo podala pani Konečná, ktorá vyjadrila podporu. Áno, ja počítam s touto podporou a som veľmi vďačný, ale pokiaľ ide hospodársky rast a pokiaľ ide o životné prostredie, ktoré by s tým išlo ruka v ruke, tak áno, to je presne to, čo som povedala. To je to, v čo ja verím. Ak tu budú ďalšie potrebné dôkazy na to, že životné prostredie a hospodárstvo môžu ísť ruka v ruke, tak vlastne Obehové hospodárstvo je riešením tohto problému. Máme jediné riešenie, obehové hospodárstvo. A toto obehové hospodárstvo nás môže viesť k lepšiemu využívaniu zdrojov, pretože vlastne takýmto spôsobom riešime aj problematiku týkajúce sa životného prostredia, pokiaľ ide o nedostatok zdrojov. Takže ja si myslím, že životné prostredie a a hospodárstvo môžu ísť ruka v ruke. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Gerbrandy, nechcem povedať, nepovedal by som, že som tu prehral nejaký môj prvý boj. Ak si spomeniete, ja som vyhral svoj boj ohľadne plastových sáčkov a ja si myslím, že ak my jednoducho predložíme ambicioznejšie ambicioznejší balíček ohľadne obehového hospodárstva, nielen pokiaľ ide o odpad, ale aj pokiaľ ide o výrobnú sféru, tak potom spolu budeme mať na konci výhru aj v tomto ďalšom boji. A pokiaľ ide o, kon, o, o rozhovory s podpredsedami ohľadne investičného plánu, áno, to je takisto niečo, o čom neustále hovoríme a takisto sme písomnej podobe predložili naše obavy, by sme vyjadrili, že jednoducho tieto finančné prostky budú musieť byť zacielené do udržateľných projektov. A sme radi, že sa vlastne takýmto spôsobom tento projekt aj vyvíja. A čo podala pani Gerling ohľadne balíčku kvality vzduchu a habitátov a prepracovania tohto balíčku, nemôžem vám dať teraz konkrétnu definíciu, a odpoveď, ale ako viete, my sa tejto problematike venujeme a je to jedna z otázok, ktorým sa budeme venovať aj v budúcom roku. Hovorili ste o tom 7. environmentálnom programe a ja by som chcel vás uistiť, že áno, to je takisto náš hlavný cieľ. Áno, Matias nie je spokojný s tým stiahnutím, ak budeme hovoriť o stiahnutí, tak ja jednoducho mám také, taký istý názor, ale ak hovoríme o stiahnutí návrhu a že by to tým celé skončilo, tak jednoducho by som možno ešte nahnevanejší ako ste vy. Ale my nehovoríme o stiahnutí a bodka. My hovoríme o stiahnutí na to, aby sme sa mohli vrátiť s ambicioznejším návrhom, ktorý by pokrýval tak otázku odpadu, ako aj otázku nových návrhov venujúcich sa práve výrobnej sfére. Takže vlastne by som vás chcel požiadať, keď hovoríme o stiahnutí, nesústrete sa iba na slovo stiahnutie. My stiahujeme niečo, aby sme to nahradili niečím novým. A pokiaľ ide o pracovné príležitosti a stratu času, súhlasím s vami, pretože toto má veľmi silnú hospodárskú konotáciu a preto to vlastne chcete ešte viac dať do súvisu s prioritami komisie, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, rozvoja udržateľného a investícií. A ja súhlasím, že my nepotrebujeme plýtvať ďalej časom. A to je aj to, o čom som presvedčený ja. Prečo to hovorím? pozrieme sa dopredu a sústredme sa na nový návrh. I think we are already, we are... Myslím si, že už teraz sme trochu pozadu a niekedy mám pocit, že to, čo sme tu odprezentovali, je príliš málo na to, aby to stačilo a je to ešte aj oneskorené. Hovoríme tu o záležitostiach, ktoré vlastne ako koncept e, sa začali spomínať, spomínať už v 60. rokoch. To znamená už od 60 a 70. rokoch sa o tejto problematike hovorí. Trvalo nám to celý tento čas až doteraz, aby sme o tomto koncepte na úrovni Európskej únie hovorili. A to je podľa môjho názoru strata času. Nie tých pár mesiacov, ktoré tu jednoducho musíme brať do úvahy na to, aby sme mohli zlepšiť to, čo už máme. A Matias hovoril o veľmi dôležitej otázke a s tým v plnej miere súhlasím, pokiaľ ide o um, väčšom obnose peňazí, Áno, hovorím o tom aj s pani Kretu. A keď hovoríme o tom, že to má byť ambicioznejšie, pokiaľ ide o tú úroveň alebo fázu implementácie, tak nehovorím, že my sa musíme sústrediť iba na legislatívu a že teda urobíme z legislatívy ambicioznejšiu legislatívu a tam to zhasne. Nie, my musíme byť ambicioznejší, aj komisia musí byť ambicioznejšia, pokiaľ ide o výsledky, to znamená konkrétne výsledky. Spoločne sa snažíme nájsť viac finančných prostriedkov pre také projekty, ktoré by niektoré členské štáty ktoré by niektorým členským štátom pomali dosiahnuť tieto ciele. Prečo by sa to mali financovať 5-hviezdičkové, 6-hviezdičkové hotely, keď vlastne tieto peniaze môže, môžu ísť aj do hodnotnejších projektov, ktoré by mohli vlastne viesť k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti legislatívy. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Belet, pokiaľ ide o administratívne zaťaženie a byrokracie, áno, súhlasím s vami, keď hovoríme o týchto otázkach, tak teda znižme to administratívne zaťaženie. Znižme ho. A nie tým, že znižíme štandardy, ale uvediem jeden príklad, ako sa to dá. Prečo napríklad členský štát musí každý týždeň predkladať správy a vlastne tony papierov idú do týchto správ. Keď sa dá toto administratívne zaťaženie znížiť a dosiahnuť rovnaké výsledky, tak ten čas, ktorý sa venuje prekladaniu tým správ, sa môže lepšie venovať práve implementácii. Takže súhlasím v tejto oblasti s vami. Neviem, či tu ešte boli nejaké iné otázky, ale môžem sa k tomu možno vrátiť ešte neskôr, aby som sa vyjadril k veciam, ktorým som sa teraz nestihol vyjadriť. Ďakujem pekne, Prepáč, že som sa spýtal celkom jasné, konkrétne otázky a nedostal som odpovede. Takto bude výmena názorov prebiehať. Moja otázka bola jasná. Bude, budú tu ciele ohľadne recyklácie, budú zapracované do toho návrhu? A druhá otázka, bude tu legislatívny návrh ohľadne výrobnej sféry. To znamená, že to ambicioznejšie by sa týkalo aj tejto výrobnej sféry. Dve jednoduché otázky, dve jednoduché odpovede. Myslím, že to je férová otázka. Pokiaľ ide o prvú otázku, áno, tieto ciele tam budú a pokiaľ ide o výrobu, a výrobnú sféru, legislatívu, ako to vlastne s tým naložíme. Myslím, že o tom musíme ešte sa rozprávať, pretože by to mohol byť určitý mix oznámení legislatívy. To je niečo, o čom ešte sa musíme rozhodnúť. Ďakujem e, za toto doplnenie. A teraz prejdeme k ďalšiemu kolu otázok a odpovedí. Máme 27 prihlásených a máme teda pre každého rečníka minútu. A dostane slovo pán Peter ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, potešila ma informácia, kde ste zdôraznili inováciu a strategický prístup a chcel by som byť konkrétnejší v, tejto, v tomto ohľade. Myslím si, že potrebujeme koncepčnú inováciu a mm, celosektorový prístup a myslím, že pokiaľ ide o malé polnospodárske jednotky, ktoré máme, ktorých máme veľa, jednoducho majú, majú nedostatočné zisky práve kvôli tomu, že sa nedotujú jednotlivé zložky, ktoré oni potrebujú pre každodennú činnosť. Takže ja navrhujem zmenu investícií do tejto oblasti tým, že by sa stanovili fixné náklady, ktoré by mali farmári mať každý deň k dispozícii takto, takýmito garantovanými cenami jednoducho môžu potom farmári si kúpiť napríklad aj solárne systémy. Časť energie by sa dala využívať súkromným spôsobom, ostatná by išla do siete a medzičasom by vlastne mohol využívať túto energiu takýto farmár na poháňanie strojov. Dalo by sa to využívať napríklad na úrovni e, pro hektár a to by jednoducho splnilo tie ciele, ktoré tu máme. Na to, aby sa stanovili takéto ciele, tak predtým Eh, si treba uvedomiť, že tak, táto filozofia by viedla k zabezpečeniu príjmov a pokrytiu jeho požiadavek. Ja mám iba minútu, tak som to musel veľmi rýchlo prečítať, hovorí pán poslanec. A pokiaľ ide o pomoc e, v tejto oblasti, chcem sa spýtať konkrétnu otázku. Akým spôsobom chcete podporiť konkrétny rozvoj v tejto oblasti, nielen pokiaľ ide o koncepčnú snahu? Cení kolegovia, musíme dodržať čas. Pretože vy viete, že máme tu limity. A takže minútu má každý z rečníkov. Pán Poc, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som rád, že pán komisár, že ste spomenuli rok 2015 a, a jeho zacielenie. A takisto ma teší, že ste uviedli, že musíme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o implementáciu. Takže sú tu dve otázky, ktoré sa týkajú tak implementácie, ako aj biodiverzity. Ako teda komisia pokračuje v práci, pokiaľ ide implementačné opatrenia, pokiaľ ide o smernicu invazívnych druhov? To je prvá celkom jasná otázka. A druhá otázka bude trochu náročnejšia. Bude sa napríklad jarné stiahovanie vtákov na Malte, e, bude spadať pod smernicu, ktorú máme k dispozícii, alebo to jednoducho bude viesť ďalej k masakru takýchto ohrozených vtákov. A teraz nech sa páči, dostane slovo pani Vysniecka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán komisár, ja by som vás chcela e, sa spýtať e, ohľadne smernice, pokiaľ ide o malé a stredne veľké spalovacie zariadenia, predovšetkým pokiaľ ide o tie, ktoré využívajú pevné palivo. Príde tu k zmene predpisov, pretože to by znamenalo, že ľudia by už nemali možnosť využívať kúrenie z kotolni a jednoducho museli by si dať vstávať e, do každého bytu kotle, na to by mohli kúriť. A takisto tu ide aj po energetické vyhraničenie. Máme tu 1,5 miliónov do ľudí, ktorí sú ohrození z e, zo strany energetickej chudoby a v Európe sú tu odhady, že tu máme až do 150 miliónov občanov ktorí jednoducho nebudú mať dostatočné prostriedky na to, aby financovali financovali energi- energiu. Takže musíme jednoducho v Európskej únii zabezpečiť takú situáciu, aby všetci mali prístup k teplu a k energii. A preto by som vás požiadala, aby ste sa mysleli nad tým, aby komisia bola skutočne ochotná revidovať svoj pôvodný návrh, aby dala k dispozícii väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o kotolne, kde sa kúri s uhlím, aby sme zobrali do úvahy všetky scenáre a využili ten veľký potenciál kotolní, ktoré tieto majú. Ďakujem pekne. Teraz mm, pani Berder, ďakujem pekne. Minulý, týž, minulý rok podporil parlament iniciatívu, pokiaľ ide o riešenie trestných činov, ktoré sa dotýkajú voľne žijúcich, žijúcich živočíchov. Takže bolo by dobré, keby ste teda mohli potvrdiť, že chcete riešiť na tejto otázke, ale vy ste sa neodhodali nejakému akčnému plánu tejto oblasti. Áno, máte toho veľa na vašom pláne, pokiaľ ide o revíziu um, smernice o habitatoch a vtákoch. Takže ide o to, aké úsilie by sa mohlo ešte vyvinúť v tejto oblasti. Pevne verím, že mm, pôjdete touto cestou. Áno, máte predsa skutočne zložité úlohy a som veľmi rada, pán komisár, pokiaľ ide o pokrok, ktorý sa týka zločinov na voľne žijúcich živočíchoch, dôležité vypačať akčný plán v dohľadnej budúcnosti, je dôležité posúdiť osobitný program EAP, udržateľné opatrenia, ktoré sa týkajú deforestácie. No a napokon, čo chce vykonať komisia, pokiaľ ide o kroky súvisiace s formálnym oznámením, pokiaľ ide o Maltu, pokiaľ ide o tú výnimku, ktorá sa týka ilegálneho lovu niektorých typov vtákov. Ďakujem pekne, teraz pán e, Omarže. Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, chcel by som položiť stručnú otázku. Ide o to, že komisia hovorila o tom, že sa smernice o habitatoch mal byť vyňaté e, veľmi vzdialené regióny. Myslím si, že to je ťažko pochopiteľné. Totižto Práve v týchto regiónoch ide o problematické oblasti, tam je skutočne veľmi bohatá biodiverzita, takže bolo by dobré, keby Európska komisia na to zareagovala, lebo hovorilo sa o tom, že smernica o habitatoch by sa mala revidovať a ide o to, že je dôležité, aby práve boli pokryté tie e, živočíšne druhy, ktoré žijú, žijú v najzelenejších regiónoch. Ja nechápem, aké bolo to pôvodné úsilie komisie, čo ste tým chceli dosiahnuť. Keby tu vlastne boli vyňaté tieto druhy smenice o habitatoch, nebolo by to prospešné. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Šlek. Ďakujem pekne, pán predseda. Oh, okay. <laughs> Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže rečník je pán Škrlec. Mňa by zaujímali ambiciozne ciele, ktoré sa týkajú habitatov a smernice o vtákoch. Ide o to, čo by sa malo ďalej vykonať e, v oblasti obehu hospodárstva, pokiaľ ide o to, aby sa dosiahla lepšia miera prevencie, aby to bola lepšia miera recyklácie. A vám sa, že sa to nepodarí sa zrealizovať, ešte žiadne legislatívne aktivity v tomto roku, pokiaľ ide o tieto výrobky, sa asi neplánujú. Takže namiesto toho zdá, že bude tu modifikovaný balík o odpade, Mm, uvidíme, ako budú vlastne cieľe, ktoré sa týkajú recyklácie a skládkovania, takže musíme si položiť otázkoch, že ako je to vlastne snáď tu riešiť otázky ako napríklad spalovanie odpadu. Avšak je dôležité si uvedomiť, že je tu 7. E, plán týkajúci sa spracovania recyklovateľného odpadu a potom pokiaľ ide aj vlastne spalovanie odpadu, Takže sú tu rozličné iniciatívy, no a je možné, že vlastne už v dlhom dobe sa bude hovoriť o tom, že jedno z riešení je spalovanie odpadu a ide o to, ako vlastne prvný odpad na energiu. Chcem sa spýtať, ambicioznejší návrh, ktorý teda máme predložiť, bude sa týkať prevencie vlastne odpadu, ako to bude s cieľmi, ktoré sa týkajú odpadu, ako to bude s skládkovaním a tak ďalej. Je to problém eh, spalovania a skládkovania? la kolega Evi. Ďakujem pekne teraz kolega Evi, kolegyňa Evi. Sí, grazie, presidente. Ďakujem. Dobrý deň, pán komisár. Ja som práve ukončila prípravu návrh e, stanoviska, pokiaľ ide o zelenú prácu a mm, reagujeme tým na oznámenie komisia. Mala som dojem, že nová komisia um, Mm, si vybrala isté ehm, iniciatívy a napríklad mám na mysli, pokiaľ ide o stiahnutie, ehm, stiahnutie balíka k odpadu, teda a to bude stať 180 tisíc pracovných miest, ktoré nazývame zelenými. A ja mám dojem, že komisia nechce pokračovať v, nechce pokračovať v tom, aby z podporovala zelenú ekonomiku. Moja otázka teda ide trošku nad rámec eh, stiahnutia balíčka k odpadom alebo k ovzdušiu, teda aké sú tie konkrétne politiky, ktoré chcete implementovať, aby ste stimulovali zelenú ekonomiku a aby ste stimulovali aj tvorbu zelených pracovných miest, o, o, ktorých, o ktorých sa tak často hovorilo v oznámeniach v minulých rokoch. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz e, kolegyňa Balc, nech sa páči. Kolega Balc. E, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Vy ste totižto hovorili o tom, že toto je vlastne rokom prírodných zdrojov a musíme si uvedomiť, že napríklad pokiaľ ide o lesy, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide zachovanie prírodných zdrojov, ale žiaľ, lesy sa častokrát vnímajú iba ako zdroj a predovšetkým zdroj biomasy. Ak to bude takto ďalej pokračovať, mohlo by to viesť tomu, že sa ohrozia naše lesy a ohrozí sa ich riadne fungovanie. Ak dovolíte, mám jednu jednoduchú otázku na vás. Ja sa chcem, ja chcem vlastne nadviazať na otázku pána Ehavca. Chcel by som zopakovať, mňa by zaujímala veľmi konkrétna odpoveď a chcel by som vedieť, prečo balík o zaobchádzaní s odpadom bol stiahnutý. Očividne by ste si asi želali podstatne ambicioznejší návrh, Mňa by zaujímalo, v čom teda spočívajú tie ambície. Bolo by dobré to povedať konkrétnejšie, nielen vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán Gambos. Sí, muchas gracias. Ďakujem Veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Pokiaľ ide o stiahnutie balíčka k obehovému hospodárstvu, si dovolujem konštatovať, že áno, musíme sa pozerať do budúcna, že e, si želám, aby ten nový návrh bol tiež ambiciózny. Chcem hovoriť o delte rieky Ebro a to komisia prijala v 2012 isté rozhodnutie, potom bolo predložené a zdá sa vám dostatočné na to, aby sa riešil tento problém, že je to v jednej geografickej oblasti Európe a že tie slimaky sú tam naďalej a to a č, aké riziko to predstavuje. No a ešte sa chcem spýtať na kroky, ohľadne oblasti Stredomoria v rámci spoločnej rybolovnej politiky, pokiaľ ide, pokiaľ ide o problémy s, s loďami, pretože mnohé, pretože mnohé, mnohý objem z toho, čo sa vyhadzuje naspäť do mora, je, e, teda mnohé z toho sú naďalej živé. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Dan. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Som veľmi rád, že ste vyjadri odhodlanie, pokiaľ ide o podporu udržateľného rozvoja. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Samozrejme, je to základný pilier v rámci toho je ochrana životného prostredia a v septembri vlastne Európska únia bude diskutovať s ďalšími partnermi, pokiaľ ide o udržateľné rozvojové ciele OSN. Takže ochrana životného prostredia je jedna z oblastí, na ktoré sa zameriava komisia pod heslom lepšie legislatívy, takže niektoré návrhy sa tu stiahli. No takže uvidíme, že aké sú vlastne vaše ďalšie plány, pokiaľ ide o podporu agendy ohľadne rozvojových cieľov udržateľného rozvoja OSN a čo vlastne spravíte preto, aby sa povedalo, že EÚ neuplatňuje dvojité štandardy pokiaľ našich partnerov? Ďakujem pekne teraz pán Duncan. Chairman, thank you very much. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som stručne zamerať na revíziu smernice o habitate a vtákoch. Vieme, že niektoré veci sa vlastne zmenili od tej doby, keď to bolo vlastne predložené. Napríklad pokiaľ ide o Škótsko, tak tam dochádza vlastne k konfliktu medzi jednotlivými zainteresovanými subjektami. Tu ide o prevádzkovateľov, v, v, v elektrárni, veterných elektrární. No a napríklad pozrieme sa na Severné more, tam prebieha veľké úsilie a je tu snaha rozvíjať obnoviteľné zdroje, e, pohybuje sa táto produkcia týchto energií sa vzdialuje čoraz viac od pobrežia, takže má to vplyv na rozličné aspekty, je dôležité všetko vyriešiť. Tak chcem sa vás pýtať, e, pokiaľ ide o námorné plánovanie, aké zdroje môžeme využiť e, na to, aby sa vyriešili tieto konflikty a akým spôsobom dosiahnuť pokrok z krátkodobého hľadiska. Ďakujem pekne a teraz pán Olveny. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Iba stručne v mojom maďarskom jazyku. Ak som správne informovaný, tak Európska komisia sa zaoberá vykonávaním smernice o ťažobnej činnosti. Ide tu o určité prepracovanie niektorých častí tejto smernice. No a pokiaľ ide o dokončenie tejto správy, chcem sa spýtať, či ste videli nejaké problémy v členských štátoch, samozrejme na úrovni týchto členských štátov. Ide o to, či existuje nejaký dôvod na znepokojenie a pokiaľ ide o kontrolu vykonávania, vidíte tu nejakú nevinutnosť vykonať nejaké ďalšie kroky? Takže som zvedavý na vašu odpoveď práve preto, lebo myslím si, že to bolo dobré východisko, totiž to vy ste skonštatovali, že chcete osobne stretnúť s príslušnými aktérmi. Ja som minulý týždeň sa obrátil na vašu kanceláriu, chcel som s vami o tom rokovať Totižto pred e, istou dobou sa udiala katastrofa na rieke Tise a o tom som chcel s vami rokovať. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Áno, to, o čom ste hovorili, pán e, komisár, budeme to veľmi intenzívne sledovať. Uvidíme, či sú to skutočne iba sluby alebo aj činy. No a častokrát sa dnes spomínala smernica o habitatoch, flóre a faune a vtákoch. No a Spomínali ste aj to, že členské štáty musia zvýšiť úsilie, meškajú. Ja mám trošku také obavy, že pokiaľ tieto členské štáty a pokiaľ ide o priemysel e, v rámci refitu, tak e, uvidíme, ako to dopadne. Totižto je možné, že v budúcnosti implementácie nebude hodnotená až tak prísne. Je dôležité zabrániť tomu, aby sa zoslabila legislatíva. Chcem sa vás pýtať, či nám môžete poskytnúť dnes nejaké záruky, či je možné znižovať administratívnu záťaž, bez toho, aby došlo k zhoršeniu ochranných štandardov. To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka toho, že pokiaľ ide Natural Capital Financing Facility ste oznámili, že pokiaľ ide o projekty, môžu zameriavať aj na podporu biodiverzity. No a ja si myslím, že pokiaľ je ochranu klímy a energetickú účinnosť, je možné aj tu niečo zrealizovať. No ako si zabezpečiť to, aby tých 100-120 miliónov eur skutočne sa zameral na projekty ohľadne biodiverzity? Máte nejaké konkrétne číslo alebo nejaký pomer, vzťah? Ďakujem. And now Mr. Faria. Ďakujem pekne teraz pán Faria. Eh, grazie, prezident. Sr. Comissário, tinha varieš perguntas para si, mas a uma Ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Mám viaceré otázky a tu sedím. I'm here. Uh, tinha várias perguntas, como dizia, tinha várias perguntas para cima, mas limite-me a uma sobre... Takže chcel by som povedať, že skutočne mám mnoho viacero otázok. Takže bolo to 16. februára, keď sa stretli spolu, s portugalským ministrom polnospodárstva. Hovorili ste napríklad o Madére a Azorách. Hovorili ste o rozličných problémoch rybolovu. Išlo o konkrétne druhy rýb, ktoré sa u nás lovia. No a ide tu predovšetkým o problematiku vedľajších výlovov. Takže to je skutočne vážna téma. No a 21. januára sme poslali komisii písomnú otázku a ja sa vás chcem spýtať, pán komisár, či tieto vedľajšie výlovky, ktoré vlastne tvoria skutočne veľmi malý podiel rybolovu e, a je žiaľ, nie je možné zabrániť tomu, že tieto zvieratá, aj keď sa vrátia do mora, myslíte si, že nemohla, nemohla by to byť nejaká výnimka, pokiaľ ide o takéto skutočne vedľajšie luky neželané? Ako by sa dalo riešiť táto vec? Ďakujem pekne. A teraz pán Líns. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. A ja som chcel nadviazať na to, o čom hovorili viacerí predrečníci. Natúra 2000, otázka biodiverzity, fauna, flóra, hovorili ste o tom, že chcete vykonať fitness check, takže mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli niečo viac tomu povedať, aký je z hľadiska časový plán a či by ste mohli niečo povedať k tomu, či vidíte nevyhnutnosť reformy na európskej úrovni, alebo či vlastne nie je to skôr otázku implementácie, že sa to rozličným spôsobom presadzuje na úrovni členských štátov, totiž to v našej krajine momentálne sa vykoná dodatočná katalogizácia a nie som si istý, že či vlastne to bola tá pôvodná vôľa komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Leinen. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste viacejkrát spomenuli 7. akčných environmentálny program. Áno, tam sú určité ambiciozne ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2020. Začína sa to vlastne už pri tej známej ekologickej produktovej politike. A tu mám jednu otázku, aké sú vaše plány v tejto oblasti, ako chcete implementovať, implementovať túto politiku, pokiaľ ide podpredsedu komisiu Timmermansa, on hovoril, že samozrejme nie každý problém, problém potrebuje legislatíva, áno, môže to, môže to tak byť, ale pokiaľ ide o produktovú politiku, pokiaľ ide o vlastne to, aby to bolo jednotné na úrovni jednotného trhu, potom štandardy, ktoré platia všade. No nemyslím si, že prostredníctvom dobrovoľných opatrení vlastne sme dosiahli pokrok, to je bol krok späť, potrebujeme legislatívu, kde budú záväzné cieľe a štandardy. No a druhá otázka, prístup k spravodlivosti, Myslím si, že bolo by aj pre vás prospešné, keby združenia mali prístup k súdom, ak by teda mali možnosť požadovať eh, pred, pred súdmi, aby sa vlastne uplatňovali pravidla. No a pán predseda, dodržal som presne rečnícky čas. Maker. Ďakujem pekne a teraz pán Demes Makar, ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Ja som tieňom spravodajcom pre eh, skupinu EKR, pokiaľ ide obehové hospodárstvo. No a preto samozrejme ja som veľmi intenzívne sledoval diskusiu pre pracovný program komisie, takže vy chcete všetky veci dobre odôvodniť, dobre v poriadku, ale dovolte, aby som vyjadril istú mieru skepsy. Totižto chcem sa vás pýtať následovné. Keď hovoríte o prispôsobení sa špecifickým okolnostiam v jednotlivých krajinách, čo tým konkrétne myslíte? No a po druhé, vlastne by hovoríte o tom, že chcete mať rovnaké pravidlá pre všetkých, No ale potom na druhej strane je tu cieľ, že chcete byť ambicioznejší, pokiaľ ide o implementáciu. Takže ja si myslím, že je tu istý e, rozpor, protiklad. No a zároveň samozrejme by som chcel konštruktívne prispieť do tejto diskusie. Ide tu o to, že je tu správa z vlastnej iniciatívy, na ktorej sa momentálne pracuje. A aj zástupcovia Flámska významným spôsobom musia prispieť v tejto oblasti. A pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, ja by som to povedal, že zorganizujeme k tomu seminár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Ek. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem pekne za to, že ste predstavili vaše plány. Ja by som sa chcel zamerať na jeden bod, ktorý súvisí s životným prostredím a potrebnou bezpečnosťou. Podľa odhadov v Európe existuje viac ako 3 milióny infekčných ochorení, čo súvisí s um, makrobiálnou rezistenciou. Takže to sú iba oficiálne čísla. E, v Nemecku asi 1,7 milióna tón antibiotík sa vieže v oblasti plnospodárstva. To je v zásade dvojnásobok toho, ako sa vieže v humanej medicíne. Ešte jedno číslo, možno v Nemecku 88 e, e, hydinového mesa obsahuje rezistentné baktérie Takže ja sa chcem spýtať, že pokiaľ je tento negatívny vývoj, čo chce komisia vykonať v tejto oblasti, no a či teda plánujete nejaké opatrenia, ktoré sa týkajú tomu, aby vlastne sa redukovalo využívanie antibiotík v polnospodárstve. No a po druhé, chcem sa spýtať, či existujú nejaké opatrenia, ktoré sa týkajú toho, aby žiadne mesové výrobky, ktoré obsahujú multirezistentné baktérie, aby sa nedostali do obchodu. Ďakujem pekne. Madame Rivasi. Pani Rivasi. Ďakujem veľmi pekne. Dve otázky. Chcela by som využiť vašu dvojitú funkciu. Jednak ide o vyraďovanie lodí, Mnoho lodí bude vyradených, pretože sa nachádzajú na konci životného cyklu. Niekde sa to týka lodí z Ázii. V roku 2013 sme prijali smernicu a, aplikácia legislatívy môže byť zrýchlená. Ehm, komisia zverejní zoznam zariadení členských štátov, ktoré sú schopné zrecyklovať tieto lode. Mm, s ohľadom na životné prostredie, teda pri rešpektovaní príslušných pravidiel. Mňa by zaujímalo, či už takýto zoznam je v procese prípravy alebo plánujete jeho prípravu. Ďalšia vec sa týka ortutí. Zaujímalo by ma, aký je harmonogram mm, dohovoru z Minamaka, pokiaľ ide o zakázanie baní a potom zakázanie využívania ortuti. Dve otázky ohľadne vašej dvojitej funkcie. Ďakujem veľmi pekne. Pána Fronte, ďakujem pán predseda. Hovorím o e, chránených oblastiach. Hovorili ste o cieľoch zmysla zmysle Natura 2000, hovorili ste o sieti chránených oblastí ehm, v rámci tejto smernice roku 2020 Chcem len uvieť ako príklad. Hovorí sa, že pokiaľ ide o Jadranské či Jonské more, tak tam by sa mala doplniť ďalšia oblasť v rozsahu 10 mm. V oblasti v oblasti Jadranu je to len 0,5 a ja sa, ja sa pýtam, aké konkrétne kroky podnikáte na to, aby ste prijali tieto ciele a či existuje v tomto smere nejaký plán postupu, ktorým si riadite. Ďakujem veľmi pekne.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 Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao u Teksasu Should I start from beginning? Yeah. You have to start from the beginning because we have... No, od začiatku poprosím. Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja rybolov je základným zdrojom živobytia a zároveň je to eh, aj tradíciou, najmä na mnohých ostrovoch v Jadranskom mori. Jadranskí, hm, prepačte, chorvatskí rybári využívajú aj isté techniky. No a to, čo predpisuje EÚ, viedla, k, viedla aj k tomu, že mnohí malí rybári už nemôžu, um, nemôžu E, vykonávať svoju činnosť. Ja by som vás teda zaujímal, ja by som teda veľmi, mňa, mňa zaujíma pán komisár, či plánujete revíziu legislatívy, pretože podmienky jednoducho nie sú rovnaké pre všetkých. Myslíme si, že rybolov v, malé, v malom rozsahu by malo byť chránené. Chcem zareagovať ešte aj na to, čo vedel pán Peličíny. Uh, Pýtal sa pána komisára, pokiaľ ide o varovanie Chorvátsku, pokiaľ ide o potenciálnu ťažbu um, ropu v Jadranskom mori. A ja osobne musím povedať, že ja som proti takémuto niečomu, ale Chorvátsko sa nachádza len vo fáze skúmania na rozdiel od Talianska, ktoré má 11 ťažných veží v Jadranskom mori. Čiže moja otázka znieje, um, ja by som sa chcela spýtať práve na nebezpečenstvo, ktoré tieto ropné ťažné veže predstavujú. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, ďakujem všetkým kolegom za položené otázky. Ja poprosím teraz pána komisára, aby zareagoval na dlhý zoznam otázok. Máme 10, 7, 8, 10 minút, ale nech sa páči, máte dispozícii všetok čas, ktorý potrebujete. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za položené otázky. Dotkli ste sa celej škály environmentálnych politík a pre mňa je nesmierne užitočné, že som si dnes mohol s vami vymeniť tieto názory. Mám, mám predstavu o vašich prioritách a samozrejme ja za ten krátky čas nedokážem zodpovedať na všetko, ale buďte si istí, že som si náležite zaznamenal mm, vaše obavy. Pokúsim sa zodpovedať teda aspoň na niektoré z otázok. Opätovne, mnohí ste sa mnohí ste sa dotkli obehového hospodárstva. Ja som už jasne hovoril o smere, ktorým sa začína uberať komisia. My sme samozrejme otvorení ďalším na stanoviskám z vašej strany. Nešpekulujme ohľadne presného obsahu budúcej iniciatívy už v tejto chvíli, počas nadchádzajúcich mesiacoch som vám v dispozícii a môžeme diskutovať vaše námety, aby sme sa spoločne ubezpečili, že skutočne ten nový návrh bude v súlade s očakávaniami. Ja súhlasím, že predchádzanie odpadom si zasluhuje väčšiu pozornosť v revidovanom balíčku a e, preto revidujeme aj prvú časť existujúceho balíčka. Pokiaľ ide o túto tému, samozrejme vítame, vítame vašu správu. Ak ju schválite pred letom, tak to bude veľmi dobre načasovaný príspevok do našej práce. Potom ste sa pýtali na prírodu, natúru, hovorili ste o vtáctve, biotopoch, natúre 2000, chránených oblastiach. E, viete, že prebieha teda fitness check a ja zdieľam váš záväzok a odhodlanie udržať súčasnú úroveň ochrany. Ale samozrejme, fitness check sa bude venovať aj možnostiam skvalitnenia implementácie a riešeniu administratívneho bremena. Ale bez, samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom ohrozili nastavené ciele. Hodnotenie prebehne transparentne a podrobne. Budeme konzultovať zúčastnené strany, aby sme získali čo najširšiu škálu názorov, samozrejme vrátanie vášho názoru a tak ďalej. Vrátime sa s výsledkami fitness checku a verejných konzultácií začiatkom budúceho roka. Pokiaľ ide o vtáctvo a tak ďalej, ja len môžem už len zopakovať to, čo som povedala pred vypočutím. Ubezpečíme sa, aby európska legislatíva platila a využíme všetky dostupné nástroje, aby sme sa ubezpečili, že skutočne dôjde k implementácii. Viete, že postup prebieha, pokiaľ ide o e, smernicu o vtáctve, teda tak, ako sa uplatňuje na Malte. Pokiaľ ide o e, udržateľné, o to ciele udržateľnosti, je zásadné, aby sme aby sme ich naplnili. Naše oznámenie bude hovoriť jasnou rečou, podrobne oznámime, ako to bude. Samozrejme, pokiaľ ide o banský odpad, áno, stretníme sa, prediskutujeme si túto otázku podrobnejšie. Ja už som o tom diskutoval s ďalšími zúčastnenými stranami. Pokiaľ ide o objasnenie, ktoré sa týka jednotlivých krajín. Ako hovorím, musíme byť ambicioznejší v prípade samotnej implementácie. Je pravda, že v rôznych krajinách je situácia iná, e, dosahujú iné výsledky a jedna, jedným zo spôsobov, ako vykročiť vpred, je identifikovať naj, najslabších členov, identifikovať, kde sú tie ich problémové miesta a pripraviť možné riešenia a pomôcť im dopracovať sa k cieľom. Teda nebudeme znižovať ciele, namiesto toho radšej podporíme členské štáty, aby, sa, aby mohli aj oni dosiahnuť nastavené ciele. Komisia bude skôr proaktívna. My samozrejme e, konáme aj v úlohe facilitátora. Pokiaľ ide o prístup k súdu, musím, teda musím povedať, že e, vlastná, vlastná iniciatíva to pokračuje. Všetko prebieha v súlade s našimi prioritami a v súlade s princípom lepšej regulácie. Ja som sa stretol s mnohými zúčastnenými stranami a tak ďalej, ale keďže diskusie v mnohých témach ešte prebiehajú, nedokážem vám teraz povedať viacej, ale budem vás podrobne informovať neskôr. Recyklácia lodí, áno. Nariadenie, podľa nariadenia musíme prijať zoznam recyklačných zariadení do budúceho roka my budeme veľmi prísne dodržiavať environmentálne pravidlá, ale musíme sa držať aj pravidiel ochrany pri práci. A e, chceme, sa, chceme, chceme zamedziť tomu, aby sa recyklovali lode na plážach a tak ďalej. Ešte snáď ku konkrétnym otázkam, ku ktorým som sa nevyjadril. Môj tým sa k, vám, sa k tomu vyjadrí neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Neho, myslím si, že sme o niektorých veciach nehovorili. Hovorili sme o e, problematike oceánov, to je jeden z našich e, prioritných cieľov. Myslel som si, že budeme o ňom diskutovať, ale nediskutovali sme o tomto bode. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že budeme môcť pokračovať v tejto práci. Teším sa na ďalšiu príležitosť, kedy prídem medzi vás na výbor. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým. Pán Faria? Ďakujem, pán predseda, pán komisár, už po druhý krát kladiem otázku ohľadne e, výlovu žraločej ryby. Vy ste na to nezodpovedali. Po druhé, nevenujete pozornosť. Ja som musel zastaviť svoje vystúpenie, ako napríklad teraz. Mohli by ste nám prosím vás e, ponúknuť nejakú odpoveď? Dobre, aj kratučku. Pán komisár, áno, doteraz myslím si, že sme druhý v poradí podľa počtu obdržaných otázok a ako viem, tak samozrejme odpovieme všetkým, ale ja sa na to samozrejme pozriem. Dáme vám e, odpoveď čo najkračom možnom čase. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A ešte poprosím aj ja o odpoveď na moju otázku. Áno, pokúsime sa a poskytneme písomné odpovede. Predseda je jasné, že keď pán komisár dostane e, veľké množstvo otázok, tak na ne nemôže zodpovedať v tak krátky čas, ale my sme poprosili pána komisára, aby písomne odpovedal na položené otázky. Dobre, takže uzatváram, stretneme sa o tretej, e, budeme, začneme hlasovaním. Ďakujem, dovidenia.